So good morning. Um, I, I would say... Takže prajem všetkým príjemný dobrý deň. Povedal by som kolegom, ale toto je mimoriadný týždeň, pretože viacero politických skupín žiaľ majú zasadnutia mimo Bruselu, ale určite niektorí z nás prídu k nám, medzi nás o niečo neskôr, takže prajem e, dobrý deň všetkým ostatným a a vítam aj delegáciu z, z skupiny e, pôvodného obyvateľstva z Afriky na našom zasadnutí. Samozrejme, vitajte na našom zasadnutí a rada by som predstavila aj delegácie, ktoré budú pozorovateľmi nášho zasadnutia. Pani Aysatu Umaru Ibrahim z Čadskej republiky, ktorá aktívne spolupracuje s asociáciou E, žien v Čade, vyštudovala elektroniku e, elektroinžinierstvo, takisto e, pracovala s právami pôvodného obyvateľstva pri lesnom hospodárstve. Potom je tu pani Valete Ali. Je tu medzi nami? Dobrý deň, pani, vážená pani. Je to Tuarečka z, Mal, ma, z republiky Mali a musím povedať, že vaša hudba sa mi veľmi, veľmi páči často počúvam hudbu z Mali, ktorá je naozaj veľmi, veľmi zaujímavá a povzbudivá. Pani Valete Ali je tuareškou, ktorá pracuje s organizáciou Ajmor, je to organizácia komunít eh, v, severných, v severných regiónoch Mali. Regi- eh, a eh, tretím hostom je pán Jozef Itongva Mukumo, je Mambuti. Pygmy e, z Demokratickej republiky Kongo. Vyštudoval rozvoj vidieka a aktívne sa zapája do integračných programov pre, za, e, pre rozvoj e, Pygmy v Kivu. Takže ak by ste boli takí láskaví, dám vám každému slovo na niekoľko minút. Takže, aha, Pán e, Jozef Itongva Mukumo, chcete vystúpiť za vašu delegáciu pôvodného obyvateľstva? Môžete po francúzsky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Máme spoločné prehlásenie za nás troch aj aby sme ušetrili čas. Pani predsednička, Vážení páni poslanci, členovia podskupiny pre ľudské práva. My zastupujeme autochtónne spoločenstvo e, z Afriky, e, hovoriace po francúzsky, z Čadu, Mali a e, Demokratickej republiky Kongo a sme veľmi radi, že e, pri príležitosti našej návštevy môžeme pred vami vystúpiť v priestoroch Európskeho parlamentu a vystúpime potom aj v Európskej komisii. V priebehu, počas problému prenosu kapacít v oblasti výskumu, e, vzdelávania a informácií o autochtónnych občanoch e, v rámci programu, ktorú podporuje Európska únia. E, organizujeme túto návštevu. Radi by sme využili túto príležitosť a vyjadrili naše obavy v oblasti ochrany ľudských práv v našich jednotlivých komunitách. Vážená pani predsednička, E, obyvateľia v Čade predstavujú 12 obyvateľstva tejto krajiny. E, sú to nomádi, e, ľudia, ktorí putujú a nie sú uznaní ako pôvodné obyvateľstvo a preto nedostávajú žiadnu podporu od vlády. Žijú v rôznych častiach krajiny, ale veľká väčšina z nich na juhu tie majú problémy v tom, že nemajú dostatok pôdy e, na živočíšnu výrobu a ani na v podstate putovanie. E, vla, aktivity vlády z, obmedzili ich e, priestor na pohyb a tým sa dostávajú do konfliktu s polnohospodármi, usad, usadenými polnohospodármi. E, Avšak máme zákon zo 64. roku, ktorý uznáva náš štatút ako e, štatút nomádov a podporuje naše, e, našu činnosť. Naš, jednoducho títo ľudia nemajú prístup do škôl a sú v, v veľmi zlej situácii. Je dôležité za v podstate zakomponovať aj ich problematiku do vládnej politiky. Mali je jednou z krajín e, v západnej Afrike, ktoré má obyvateľstvo Tuaregov, je to pôvodné obyvateľstvo, žije na severe a už celé, celé, v podstate od nepamäti žijú na Sahare. E, hospodárska činnosť a zdroj príjmov e, je v podstate takisto z, vyplýva z chovu dobytka, ale poslednej dobe e, majú veľké problémy, pretože v dôsledku epidémie e, im uhynul statok, nemajú žiadnu sociálnu pomoc e, nemajú žiadnu pomoc, aby mohli bojovať proti suchu a hľadať alternatívne spôsoby obživy, aby sa mohli postarať o svoju rodinu a rozvíjať sa sociálne. E, majú štatút e, pôvodného obyvateľstva, e, takže e, mali by mať možnosť zúčastňovať sa spoločenského života cez decentralizáciu. Potrebujú, aby sa posilnili ich právomoci a e, aby ich životný štýl bol patrične začlenený a dostal oficiálny štatus. V Demokratickej republike Kongo je asi 600 tisíc pôvodného obyvateľstva, 1% obyvateľstva. Komunita alebo spoločenstvo Mambuty má asi 40 tisíc e, ľudí a, a región Kivu je jeden z tých regiónov, kde žije toto pôvodné obyvateľstvo. Mambuty sú uznaní ako pôvodné obyvateľstvo, pretože tam žijú od nepamäti a pretože žijú tradičným spôsobom života. A neop- opakované vojenské konflikty rozdelili našu krajinu a v dôsledku toho e, mambuty sú oveľa zraniteľnejší. Po dlhú dobu boli vytlačaní na okraj spoločnosti, sú obeťami e, v podstate neprimeraného zne, um, využívania lesov a pôdy, čo porušuje medzinárodné právo, ktoré by malo chrániť práva pôvodného obyvateľstva, ako aj e, porušovanie medzinárodných práv o ochrane biodiverzity. Program na rozvoj a vytvorenie, teda e, vytvorenie a zachovanie mieru v Demokratickej republike v Kongo s partnerskou vládou ako partnerskými vládami, ako napríklad Európska únia. V rámci tohto programu by sme sa mali viac zameriavať na mambuty. Mali by sme ich zapojiť do programu stabilizácie a rozvoja východnej časti Demokratickej republiky Kongo za pomoci Európskej únie. Je to veľmi akutná problematika. Takisto potrebujeme zohľadniť aj ich špecifickú situáciu v našich projektoch a v projektoch e, financovaných Európskou úniou v tejto časti sveta. Ešte na záver, pani predsednička, vážení pani poslanci, chceli by sme vás požiadať, aby ste prijali kroky na to, aby toto pôvodné obyvateľstvo, ktoré je vytlačené na okraj spoločnosti vo vlastných krajinách, by malo prístup e, do prístorov e, delegácií Európskej únie v ich krajinách a mali by byť prioritne, mali byť prioritnými um, príjemcami finančných prostriedkov. Ďakujem pekne za tieto slova a uisti, môžem vás uistiť, že náš podvýbor má veľký záujem o zlepšenie životných podmienok pôvodného obyvateľstva a preto napríklad sme mali zástupcov v rámci kongresu a fóru pôvodného obyvateľstva OSN v Lani. Pani Piret Biro je tu, takisto je to vedecká riaditeľka centra, dokumentačného centra výskumu a informácií pre pôvodné obyvateľstvo. Rada by som ju uvítala medzi nami a dala jej slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni, e, európsky poslanci. Chcela by som jednoducho pripomenúť, že projekt posilnenia kapacít pôvodného obyvateľstva v rámci OSN je projekt, ktorý je financovaný aj nástrojmi Európskej únie na ochranu práv Eh, ako aj v rámci partnerstva Vysokého komisára pre ochranu ľudských práv. Zastupujem tu aj prácu eh, ľudí pôvodného obyvateľstva pri OSN. Eh, táto spoločnosť bola vytvorená na to, aby poskytovala nestrannú službu všetkým, všetkým štyroch jazykoch, anglicky, francúzsky, španielsky a rusky, niekedy je po portugalsky, pretože máme tu pôvodné obyvateľstvo v Brazílii a my v podstate sprevádzame alebo pomáhame presadzovať ich nároky pred OSN, zabezpečujeme čisto logistiku, počas konferencie OSN sme tam mali naše byro, pracujeme takisto so stálym eh, sekretariátom um, eh, OSN eh, v New Yorku, takže jednoducho preto, aby robíme to, čo ne, nemôže robiť OSN a pomáhame pôvodnému obyvateľstvu aktívne e, sa zapájať do procesu presadzávania ich práv. Technicky, logisticky prispievame k vypracovaniu projektov, prehláseniu, e, prehláseniu o práv pôvodného obyvateľstva. Je to prehlásenie, ktoré okrem iného prijala Európska únia v roku 2006 a ktorá, v ktorej sa teda uznáva špecifika špecifická situácia e, ľudských práv pôvodného obyvateľstva aj práv podľa charty OSN. V roku 2004 Európska komisia uznala špecifický charakter e, činnosti DUCIPu bez toho, aby sme nejak veľmi propagovala, pretože to nechceme, ani pôvodné obyvateľstvo nechce, aby sme nejak propagovali túto problematiku pôsobíme aj strategicky v Ženeve. E, nechceli by sme v podstate zneužiť túto situáciu napriek tomu, že by sme to mohli. Ale v 2004 Európska únia uznala špecifický charakter našej činnosti a venovala nám špecifické projekty zamerané na túto problematiku aj v rámci finančného nariadenia. E, tento štatút máme uznaný a teda môžeme spolupracovať s medzivládnymi organizáciami e, a práve máme s tým problém, pretože chceme byť nestranní a medzivládne organizácie nie sú vždy tak celkom slobodné a nestranné, ani natoľko flexibilné ako my. Takže vypracovali sme, teda DOSIP ma požiadala, aby som vypracovala dokument, ktorý som vám dala k dispozícii po anglicky a po francúzsky, e, v ktorom vlastne obhajujeme naše požiadavky, teda chceme, aby ste vy, váš podvýbor pre ochranu ľudských práv, ak by ste mali možnosť, navrhnúť zmenu, ktorá by zrevidovala právny základ Európskeho nástroja pre demokraciu a práva občanov, e, týkajúce sa organizácie DOSIP, e, takisto ako vysoký komisár, vysoký komisár pre ochranu ľudských práv. E, už v 2009 sme vás chceli, ste nám teda povedali, že nemôžeme ďalej získať finančné prostriedky, čo e, nám robí problémy. E, máme síce prostriedky zo Ženevy, Švajčiarsku, ale to nám nestačí a nemôžeme e, podporovať pôvodné obyvateľstvo a tí sa potom nemôžu patrične obhajovať. Táto deklarácia bude prijatá preto, aby sa dali k dispozícii e, mnohé tie nástroje, ktoré má OSN a ktoré by sme mohli využiť. Tak, kde sa to nedá využívať na miestnej a regionálnej úrovni, tak sa pôvodné obyvateľstvo obracia na nás a my by sme im v tomto hľade mohli pomôcť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Berieme na vedomie vašu požiadavku a aj vaše želanie, pretože aj my sa zapájame do dohľadu a uplatňovanie európskych nástrojov pre demokratizáciu a ochranu ľudských práv. E, vidím, že pán Havic sa hlasí do diskusia. Teraz môžem povedať e, dobrý deň kolegovia, pretože už ste tu viacerí. E, Takže, pán Havi, veľmi stručne chcel som sa prijať k tomu, čo ste povedali vy, pani predsednička, privítať našich priateľov a kolegov z Dosypu. Nie som odborník na finančné nariadenie, takže súhlasím s tým, čo ste práve povedali, ale viem, že moja kolegyňa po ľavej strane bola spravodajkyňou eh, a, a a eh, tieňovou eh, spravodajkyňou, keď sa riešilo finančné nariadenia, takže ona určite to bude vedieť vyriešiť alebo povedať to, čo treba. Chcel by som ešte povedať dve veci. Keď pôjdeme do Ženevy, tak uh, by sme radi sa stretli s tými organizáciami pôdneho obyvateľstva a zistili, akú v podstate úlohu môžeme zohrávať e, na ochranu týchto ľudí. Za to by som sa chcel poďakovať a osobne by som sa ešte chcel poďakovať za prácu, ktorú ste odviedli v súvislosti s ťažobným priemyslom a dopadom ťažobného priemyslu na pôvodné obyvateľstva. Je to veľmi, veľmi dôležité, aby sa táto téma zdôrazňovala, takže chcel by som takto verejne e, pochváliť vás za vašu odvedenú prácu a za vaše dobré úmysly. Zdá sa, že tu bol problém s tlmočením do francúzštiny. Áno, OK, v poriadku. Dobre, ďakujem pekne, pán Havit. Áno, keď v marci v podstate pošlem zase delegáciu do Ženevy, čiže sa budeme aktuálne informovať o práci týkajúce sa pôvodného obyvateľstva. A teraz dovolte prejsť na niekoľko oznámení. Samozrejme, Nobelová cena, udelovanie Nobelových cien je téma, na ktorú treba reagovať a niektorí už Leoxia bo čínskemu obhajcovi ľudských práv poblahoželali za udelenie tejto ceny. Predseda, podpredseda pre ľudské práva obidvaja sa vyjadrili. Pán Buzek povedal, že obhajovanie zmien a ľudských práv mierovými prostriedkami by nemalo byť trestané väzením. Ja osobne som povedala, že si ceníme ocenenie e, udelenie Nobelovej ceny, pretože je to ten správny okamih a doptám k tomu ešte to, že vysoký predstaviteľ povedal, že by bolo dobre, aby pán Dioxia vo mohol dostať naozaj fyzicky osobne túto cenu, čo je možno diplomatický spôsob e, toho, ako povedať, že by ho mali prepustiť, ale to je len moja interpretácia. Ale chcela by som hovoriť o jednej veci, ktorá nás trápi. V stredu bola zrušená tlačová konferencia po samite EU Čína bez nejakého konkrétneho dôvodu. Samozrejme, bolo mnoho dôvodov v zmysle nebolo čo povedať, problémy s harmonogramom a tak ďalej. Ale medzinárodná tlač bola, um, bola, dostala takú informáciu, že za tým sa skrýva niečo viac. Štyria novinári z Číny, ktorí mali, boli úplne akreditovaní bez problémov do priestorov EÚ, jednoducho uh, im nebolo umožnené uh, zúčastniť sa na tejto ohlásenej tlačovej konferencii. Samozrejme je tu viacero vysvetlení, ale moja interpretácia je taká, že cenzúra Číny, ktorú všetci dobre poznáme, sa dostala až do Bruselu a musíme si dať pozor, aby sme jednoducho nedovolili, aby sa v tom pokračovalo. Od, samozrejme, strana EÚ sa rozhodla, že títo štyria novinári, ktorí predstavovali z čínskej strany údajne nebezpečenstvo, e, že by teda mali ísť, e, mali, mať, e, mali byť uvoľnené, mali byť, mať povolený vstup dnu no a potom čínska strana povedala nie a európska strana sa rozhodla, že tú tlačovú konferenciu zruší. Leuxia Boss ktorý dostal Nobelovú cenu. To je veľmi aktuálne pripomenutie toho, že čas na diskusiu o ľudských právach v Číne ešte neprešiel. Mali by sme diskusovať nielen o strategických partnerstvách v hospodárskej, technologickej oblasti a v iných oblastiach, ale že treba mať na pamäti aj, že v Číne existujú odvážni ľudia, ktorí sa vyjadrujú stále hlasnejšie, dokonca aj vrátane premiéra. Pán premiér čínsky za posledné týždne niekoľkokrát hovoril o tom, že je potrebné zaručiť právo prejavu a dať ľuďom možnosť kritizovať prácu vlády. Takže dokonca aj premiér bol obeťou cenzúry, pretože oficiálna tlačová agentúra Čín jednoducho vynechala tieto slova, keď písala o e, v podstate o ceste E, pána premiéra v Európe. Takže mnohí ľudia v Číne nás podporujú a my proste nechceme, aby sa čínska cenzúra dostala až do Bruselu. Takisto by som chcela povedať, že na požiadanie predsedu som poslala list pánovi že som čínskemu ambasádorovi pri EÚ a vyjadril som v tomto liste naše veľké obavy ohľadom situácie menšiny Ugurov blogery a aktivisti ľudských práv boli obvinení z toho, že vyvolali v roku 2009 nepokoje. Konkrétne som spomenula pána Abdirina, ktorý je synom lídra Ugurov, ktorého eh, sme mali možnosť stretnúť. Údajne bol mučený vo väzení v Xinjiang a podľa rôznych zdrojov Uh, má zdračné zdravotné problémy, takže vo svojom liste som zdôraznila, že je potrebné úplná a ne, úplné nestranné vyšetrenie obvinení, respektíve e, náznakov toho, že táto osoba bola e, v, vo vezení mučená. Takisto by som chcela pripomenúť prípad pán Gulmira Ebin, ktorá bol odsudený e, za názory vyjadrené cez internet. V, v roku 2009 bol odsudený na doživotie. Takže, vážení kolegovia, ešte k téme Rusko. Máme viaceré správy za posledné týždne, že aktivisti ľudských práv sú ohrozovaní v celom Rusku a pre všetkým e, v Zakaukasku. Je potrebné spomenúť špecifický prípad pani Magumedovej. 29. novembra podvýbor sa bude venovať touto záležitosťou a s ohľadom na konzultácie EU-OSN sa predtým skutoční krátky briefing, vydáme krátky briefing a čakáme tiež na detaily revízie KOHOM, konzultácií o ľudských právach medzi Európskou úniou a Ruskom. No a ďalej by som chcel povedať, že politické skupiny zdá sa, dosiahli dohodu a Európsky parlament budúci týždeň predloží naliehavé uznesenie o porušovaní ľudských práv na Severnom Kaukaze a hlavne prípad pána Olega Orlova. Iste si spomínate, že pán Orlov zastupuje výťazov Sacharovej ceny ako predseda nadácie Memorial, čili trestným obvineniam čečenského prezidenta pána Kadirova. No a je nepriateľné a neakceptovateľné, eh, že pánu Orlovi, Orlovovi brania eh, prísť do Štrasburgu budúci týždeň, pretože boli proti nemu znesené obvinenia a my sme tam boli veľmi radi, keby tam ak by bol pri vyhlásení výhercu Sacharovovej ceny za rok 2010. Takže kolegovia, dúfam, že rozhodneme. No a teraz veľmi stručne. Cape pride v Pelehrade tohto roku. Všetci viete, čítali ste správy. E, približne tisíc ľudí sa zišlo 10. oktobra na to, aby to podporili, to, toto podujatie. Viacerí z nás to podporili vyjadreniami. No myslím, že Veľvyslanec Európskej únie bol účastníkom tohto podujatia, čo je jasný signál podpory a vyjadril podporu právam LGBT. No a No a viem, že pani Cornelisen poslankyňa parlamentu, sa tiež zúčastnila tohto podujatia. Avšak uskutočnili sa tam viaceré násilnosti, musela zasahovať policia a uskutočnila sa to prakticky na prázdnych uliciach. Avšak aj napriek tomu sa stretli na viacerých miestach policia a chuligáni No a tieto strety priniesli 1500 zradených, 250 rozbitých automobilov, rozbitých výkladných okien a tak ďalej. Takže dúfajme, že sa v Belehrade podarí nájsť cestu k tolerancii voči ostatným a že takéto udalosti sa už nebudú opakovať. A teraz stručne Sudan. Mali by sme prijať rozhodnutie, Eh, Rady OSN pre ľudské práva, keď mandát nezávislého experta pre Sudán pána Mohameda Čande Otmana bol obnovený. Je dôležité, aby jeho činnosť pokračovala, pretože je mimoriadne dôležitá práve v tejto kritickej dobe, keď eh, otázka ľudských práv a situácia eh, v, ľudských, v oblasti ľudských práv, práv v Sudane sa zhoršuje. V januári 2011 sa uskutoční referendum o seba určení Južného Sudánu. No a teraz ešte ku Kongu. No, predsedníctvo spoločného parlamentného zhromaženia KTU e e, sa rozhodlo uskutočniť e, zasadnutie o ľudských právach a ďalšie plenárky v Kinshase. Myslím, že Európsky parlament a tento výbor má privítať takéto podujatie. Zúčastnili sa na tom mnohé osobnosti, no a sú predseda Louis Michel z Európsky parlament povedal, že v bilaterálnych diskusiách s prezidentom Kabilom a ďalšími vysokými predstaviteľmi vlády nadnesia aj závery nášho výboru. No a Európsky parlament prijal uznesenie k, ku Kongu na ostatnej eh, na ostatnom plenárnom zasadnutí o eh, zlyhaní systému spravodlivosti. No, pomaly sa dostávam ku koncu oznámení Kyrgyzko. Veľké obavy nám spôsobuje situácia pána Azimiana Askarova, bojovníka za ľudské práva v Kyrgyzstvu. Bol odsudený na doživotie a konfiškáciu majetku. Už v júni som napísal veľvyslancovi, aby upozornil na to, že nebolo dodržané jeho právo na spravodlivý súd. Pán Askarov je prominentný bojovník za ľudské práva a riaditeľ mimovládnej organizácie so sídlom Bazar Kungun v stane. No a on hovoril o udalostiach medzi Kyrgyzmi a Uzbekmi na juhu No a 22. októbra sa uskut... v regióne Noken v oblasti Čalababat sa uskutoční súdno a ja chcem vyzvať všetky zúčastnené strany na to, aby bol vynesený spravodlivý rozsudok. Kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne. Možno by chcel niekto ešte niečo povedať? No už nie, tak veľa, no ale skutočne to boli veľmi uh, informatívne, relevantné uh, oznamy. Ďakujem veľmi pekne za ne. Myslím, že je dôležité, že podvýbor sa týmto môže zaoberať. No a ja vyjadrujem podporu vo všetkých otázkach, o ktorých ste hovorili. Ja sa chcem len uh, o verejne ospravedlniť. Viete, že ja som chcel na programe 6. decembra a doplniť nejaké body na programe. Ospravedlňujem sa, pretože mali sme o tom hovoriť na predsedníctve, ale len nedávno som sa dozvedel, že práve 6. decembra príde na navštevu na navštevu človek, ktorého prítomnosť by sme mali využiť. No a preto som požiadal o zaradenie nového bodu do programu. Nož, áno, pán Howard, je to isté dôležité téma a budeme sa snažiť zaradiť to do programu. Ja by som chcel len povedať, že spolu s pani Scháke sme včera predložili dve otázky pre radu a komisiu o tom, čo sa, aké sú ich plány v oblasti medzinárodných telekomunikačných štandardov a nejakých pozorovacích technológií a sledovacích technológií do krajín, ktoré ich využívajú proti disidentom. No a spýtala som sa, čo môže urobiť Európska únia v tomto skutočne dôležité, v tejto, dôležitej oblasti spolu so zástupcami a, súkromného sektora a výrobcov. No a naše zasadnutie e, s obhajcom ľudských práv a mimovládkami Nokia a Siemens e, uznala, že nepochopili správne situáciu v Iráne a teraz chcú spolupracovať a podielať sa na ochrane ľudských práv, avšak majú obavy z toho, že ich konkurenti z Európy a Číny nebudú sledovať ich príklad a nebudú obmedzovať niektoré obchodné dohody, ktoré môžu viesť k porušovaniu ľudských práv. Dobre, No a myslím, že teraz môžeme, alebo musíme prejsť k hlavnému bodu našich diskusí. No a skutočne 10. október je Svetový deň boja proti trestu smrti. No a keďže Európska únia a jeden z jej hlavných cieľov a priorít je úplné zrušenie trestu smrti vo svete, tak eh, máme, tak sme usporiadali Vypočujte na túto aktuálnu tému. Máme hosti. Chcela by som najskôr privítať pána Kláva Stafforda Smitha, ktorý je riaditeľom britskej organizácie s názvom Reprieve. Sme veľmi radi, že ste tu, pretože vieme, že chcete sústrediť sa hlavne na občanov Európskej únie v zahraničí, ktorí sú odsudení na smrť a ktorým chcete pomôcť. Rovnako tu je pán Alejandro Suza, ktorý je právnym poradcom mexického veľvyslanectva. A uvedomujeme si, že mnohí mexickí občania sú v celé smeti v USA a treba sa niečo naučiť o ich situácii a poučiť o ich situácii. Ďalej je tu pán Rafael Šchenuil Hazan, výkonný riaditeľ World Coalition Against Death Penalty. No a ďalej tu pán Michel Tielemans, predseda Kohomu. No a rovnako tiež vítam pani Veronik Arnu, ktorá je riaditeľkou v generálnom riaditeľstve zahrani- pre zahraničné veci komisie pre multilaterálne zahraničné vzťahy. No dobre. No a na úvod si treba pripomenúť odhodlanie Európskej únie a záväzky Európskej únie. Vieme, že podľa posledných údajov v 154, 154 krajinách a teritoriách, ktoré odsúdili trest smrti. No a ako upozornila už aj pani Loch Píler počas diskusí v parlamente, tak to je skutočne úspech. Avšak to nie je ešte konečný cieľ. V krajinách, ktorý ešte používal trest smrti, tak tých je 43. V roku 2008 ich bolo ešte 48, takže to číslo klesa. V roku 2009 počet krajiny, ktoré uplatňovali trest smrti bolo 18, čo je tiež veľký pokles. No a trest smrti sa v krajinách, ktoré ho ešte uplatňujú, tiež využíva čoraz zriedkavejšie podľa dostupných ča- štatistík. A v, bolo vykonaných 5679 poprav, čo je pokles porovnaní s rokom 2008. Takže vidíme tu taký pozitívny vývoj. No a Európska únia má zásadný postoj proti trestu smrti. Zrušenie eh, trestu smrti na celom svete je jedným z hlavných cieľov politiky pre ľudské práva Európskej únie. No a tam, kde sa trest smrti ešte uplatňuje, Európska únia žiada jeho zrušenie a uplatňovanie minimálnych štandardov. Na hlavnom zhromaždení na OSN v nadchádzajúcich týždňoch sa o tejto otázke bude zase hovoriť. Európsky parlament prijal uznesenie pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti trestu smrti. No a predseda Európskeho parlamentu 8. oktobra vystúpil so svojím prejavom Európska únia a Rada Európy. V rovnaký deň vydali svoje spoločné vyhlásenie. Teda Rada Európy. Všetky dokumenty máte k dispozícii vo vašich podkladoch. No a ešte predtým, než dám slovo našim hosťom, chcela by som povedať, a zvýrazniť na to, aby sme teda upozornili na prácu doktora Stafforda Smitha, sa po obede, alebo na obedu skutočne tlačová konferencia. Takže, pán doktor, chcela by som vám dať príležitosť, aby ste nám predstavili štúdiu treste smrti vo svete. No a chcela by som vás požiadať, aby ste to stihli za približne 10 minút. Takže, pán doktor, nech sa páči. Ah, there we go. Even as a lawyer, I'll try and limit myself to 10 Dobre, ďakujem veľmi pekne. Je to pre mňa veľká čest, že tu môžem byť. Ja som tak Američan ako ja Brit, ale dnes by som rád vystúpil ako Američan, ako zástupca krajiny, ktorá ešte stále uplatňuje trest smrti. Ďakujem pekne za vašu prácu. Nuž, no skutočne včera som dostal list môjho priateľa v Kalifornii Michael Nomena, ktorý vám dnes prezentuje, odprezentujem. Jeho kancelária zastupuje približne 700 odsudených na trest smrti a on by chcel vyjadriť svoju vďaku vám všetkým za vašu prácu pri boji proti trestu smrti. Myslím, že k nám privedete tú civilizáciu do Ameriky a raz ten trest smrti zrušíme. Dobre. A teraz ako riaditeľ organizácie Reprieve sme financovaní Európskou komisiou, ale pracujeme aj za týmto rámcom a nechcem, aby tu vznikal dojem, že nás financuje Európa, aby sme podporovali tieto paneurópske návrhy. Nož, ale je jasné, že tak v Amerike, ako aj na celom svete, zahráva Európa v tomto boji dôležitú úlohu. Ja som zastupoval viac ako e, priamo viac ako 300 e, väzňov odsúdených na smrť. No a to je teda mám predstavu o tom, čo takýmto ľuďom najviac pomôže. Hovoríme teraz presne o tom, o čom hovoríte vy, o spolupráci my nežiadame nič viac, alebo teda nežiadame ani nič nevnúcujeme európskym štátom. Nie, my chceme spolupracovať so všetkými vládami a chceme umožniť čo najviac intervencií. No a rovnako by som rád povedal, eh, že sú žiarivým príkladom, ako to robiť najlepšie eh, americká vláda podporila Mexičanov odsudených na smrť v USA. No a môžeme sa od toho veľmi poučiť. A ak mexická vláda pomáha Mexičanom odsudeným na smrť v USA, tak je, sa 5-násobne zvyšuje pravdepodobnosť, že nebudú popravení. No a výhody intervencií EÚ alebo priamo členských štátov pre ich štátnych príslušníkov netreba podceňovať. Ja som zastupoval Mickey Ingroma v roku 95. My sme sa narodili v Cambridge v rovnakej nemocnici. No a ja som videl, ako bol popravený na elektrickom kresle, pretože britská vláda vtedy nezas- nezasiahla. Hovoril som s človekom, ktorý bol právnikom, no a povedal, ktorý bol zapojený do príkladu, prípadu a povedal, že keby britská vláda zasiahla, tak Niky by stále dnes žil. No a som rád, že britská vláda zmenila svoj prístup a odtedy sa veľmi aktívne zapája e, za práva svojich štátnych príslušníkov. No a približne len pred mesiacom sme mali prípad Neil Revel, No a vďaka zásahu a intervencii britskej vlády New Revel nebol popravený. Takže tieto intervencie sú skutočne veľmi, veľmi silné, veľmi dobré a vidíme to na veľkých počtoch. Vidíme to napríklad aj veľkého počtu európskych vlád. V prípade, aj v prípadoch, kedy osoba nie je štátnym príslušníkom, len má nejaké prepojenie s tou ktorou krajinou. Napríklad Hans Skinner, už mal 35 minút pred popravou, ale vďaka zásahu pána Sarkozyho a pán Skinner je ženatý s francúzskou, takže bol zachránený len 35 minút pred popravou. No a poznám prípad, kedy bol človek zachránený, omilostený 58 sekúnd pred popravou, takže nikdy nie je neskoro. No a my musíme hľadať spôsoby, ako čoraz viac efektívňovať európske intervencie. Najskôr treba identifikovať ľudí, ktorí e, sú v cudzine odsudení na trest smrti. E, v USA beží projekt, kde, e, kde sa zaoberáme všetkými viac ako 3000 odsúdenými na trest smrti a identifikujeme ich pohodno a a môj kolega z Kalifornie hovorí, že pravdepodobne 150 ľudí má nejaké korene alebo nejaké spojenie s Európou to v USA. No a USA je len, sú len malou časťou problému. Vo februári som bol v Pakistane, kde 7500 ľudí odsudených na smrť. A to je skutočne, dalo by sa povedať, najväčšia celá smrtina vo svete. No a my zastupujeme eh, viacero ľudí. No, najskôr treba identifikovať všetkých ľudí. No a to je skutočne už obrovská úloha. A je pred nami veľa práce a opätovne je to vec, ktorá si vyžaduje spoluprácu a bolo veľmi dobré mm, spolupracovať s inštitúciami v Bruseli. Samozrejme, máme legitimné právo e, intervenovať. No a moja vláda povedala, že e, jedna z kľúčových úloh e, radníkov rady je pomáhať ľuďom odsudené na svoj. Takže je skutočne legitímne pokračovať. No a preto si myslím, že to dáva ľudskú tvár alebo nejakú konkrétnu tvár snahám Európskej únie pri odstraňovaní trestu smrti. No a otázka je, ako to urobiť. Myslím, že Mexičania nás o tom poučia, pretože im sa to darí skutočne vynikajúco. My spolupracujeme s Veľkou Britániou a aj s ďalšími krajinami. No a chcel by som povedať, že pred dvoma týždňami ukrajinský ombudsman nám veľmi pomohol a keď eh, veľmi za krátky čas eh, pomohol i štátnym príslušníkom vo Virginii. No a dnes tu budeme diskutovať o tom, ako vybudovať túto koalíciu eh, tak vlád mimovládnych organizácií na celom svete, na to, aby sme identifikovali problém a potom zasiahli v mene týchto štátnych príslušníkov. No a to urobíme nielen preto, že štátni príslušníci Európy, z Európy, e, že im chceme pomáhať, ale e, dúfame, že aj mnohí ďalší ľudia, že tu pomôže mnohým ďalším ľuďom, ktorí sú odsudení na trest smrti. Ja som mňa zaujímalo na návšteve v Jemene, keď som sa zhovoril s miestnymi, ktorí jednoducho v tom nevideli žiadny problém, že um, sa uplatňuje trest smrti a nechápali, prečo ja som bol proti trestu smrti. Takže My tiež zastupujeme ľudí v Jemene a myslím, že keď im pomáhame a bojujeme proti trestu smrti, pomáhame aj ostatným väzňom a odsudeným. No a ja dúfam, že sa nám raz podarí odstrániť trest smrti. Máme však pred sebou ešte dlhú cestu. No a momentálne už môžem povedať, že sa teším na diskusiu. No, ďakujem pekne, bolo to naozaj veľmi krátke. Áno, ja sledujem, bol to 8 hodín. V Amerike, keď prekročíte limit, tak vám jednoducho stúpia e, na nohu, vás upozornia. Takže ja si dávam pozor na čas. Áno, dobre, takže požiadam teraz pána Suzu, aby sa ujal slova po tom, čo sme si vypočuli, ako kľúčovú úlohu zohrávala zohráva mexická vláda v tejto kampani predovšetkým snahe pomôcť ľuďom dostať sa z celý smrti Takže poprosím vás, aby ste vystúpili nejaké také tri minútky. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pani predsednička za to, že ste ma prizvali na dnešné vypočutie a dali mi príležitosť podeliť sa s vami o určité kľúčové aspekty o hlavných prioritách mexickej vlády, predovšetkým čo sa týka ochrany Mexičanov v zahraničí a zachovanie alebo ochranu ľudských práv odsudených na smrť a poskytovanie tých služieb, ktoré vláda môže poskytnúť cez e, našu justičnú a právnu pomoc. Pokúšali sme, pokúšame sa využiť všetky národné a medzinárodné nástroje, ktoré máme k dispozícii Prvý je ešte e, vlastne datuje z 99. roku medzi americkému súdu. <clears throat> Jedná sa o ochranu ľudských práv na americkom kontinente, predovšetkým v súvislosti s trestom smrti proti občanov iných krajinách v zahraničí, tam, kde v podstate tá hostiteľská krajina nebola a patrične informovaná. Je to niečo, čo sa používalo na národnej a miestnej úrovni ako kľúčové v podstate heslo v boji proti e, trestu smrti. Po tomto rozhodnutí súdu ministerstvo zahraničí vytvorilo právny podporný mechanizmus na podporu Mexičanov odsudených na smrť poskytovaním špecializovanej právnej pomoci Mexičanov, ktorí sú odsudení na trest smrti v USA. Tento program e, sa ďalej rozvíjal e, od, 91, od roku 2001. Má širší záber aj viac prostriedkov a tu riešime nielen trest smrti v e, Mexičanov v Spojených štátoch, ale aj iné e, v podstate mm, trestné činy Mexičanov v zahraničí, za ktoré boli odsúdení na trest smrti a snažíme sa poskytovať týmto ľuďom mm, rôzne služby. Snažili sme sa v podstate zabezpečiť buď aby teda bol stiahnutý tento trest smrti pre Mexičanov, alebo aby mali prístup k právnikom obhajcom. Eh, je to špecifický prvok eh, práva Spojených štátov, eh, kde v podstate so trestom smrti súvisí veľmi zdlhavý právny proces a my sa snažíme takisto pomôcť aj našim štátnym úradníkom a predstaviteľom <clears throat> by poskytovali pomoc v Spojených štátoch a snažíme sa skúmať to, čo sa deje v, americkom práve, skúmať um, <clears throat> polahčujúce pozornosť po okolnosti, ktoré môžu prispieť k zrušeniu trestu smrti a rôzne vyšetrovacie techniky, ktoré môžu obnášať vypočutie svetkov v Mexiku, psychiatrické vyšetrenie odborníkmi, ktoré to všetko môže viesť k zrušeniu trestu smrti. Ako som povedal, tento program sa postupne vyvíjal. A teraz sledujeme prípady ochran, ochranné prípady a prípady, ktoré sú na rôznych súdoch USA, e, či teda je potrebné, aby špecialista e, právnik zasiahol alebo nie. Jeden, ak v podstate, a či teda nejaký, e, nejaký proces, ktorý trvá Spojených štátov, môže skončiť odsúdením na trest smrti. Um, máme ľudí, ktorí pracujú na konzulátoch a v takýchto prípadoch musia veľmi rýchlo reagovať väčšinou je to v pohraničných oblastiach a často tých prvých hodín e, v, vo väzbe je najdôležitejších na to, aby sa odstránila teoreticky možnosť trestu smrti. To znamená, neustále musíme vzdelávať našich právnikov a pracovníkov na konzulátoch, Viete, že máme obrovskú sieť konzulátov, asi 50 v Spojených štátoch. Je to asi najviac konzulátov, ako máme kde na svete a máme tu špecifické v podstate útvary zamerané na ochranu Mexičanov. V rámci toho programu máme 21 špecialistov právnikov, ktorí veľmi dobre poznajú trest smrti a úzko spolupracujú s Ministerstvom zahraničných vecí. E, máme tam psychiatrov, psychológov, Eh, odborníkov v tejto oblasti. Ako pán Stafford Smith už povedal vo svojom vystúpení, program je veľmi efektívny. Vyše 545 prípadov sme riešili. Eh, z deviatich z nich sa nám podarilo zrušiť trest smrti a momentálne poskytujeme podporné služby vyše 700 väzňom, takže tu by som sa chcel poďakovať Európskej únie za úsilie a vrátanie listu, ktorý poslala pani baronka Aštonová, e, ministerke zahraničných vecí, pani Clintonovej. EU e je jedným z aktérov, z hlavných aktérov v tejto oblasti. E, Takisto máme podporu aj poslancov e, z Rady Európy a z podvýborov. Takže ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj organizáciám občianskej spoločnosti a ďalším právnikom, ktorí bojujú a budú naďalej tvrdo bojovať v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán Žuža, za e, informácie, ktoré ste nám poskytli o činnosti Mexika a samozrejme vašu výzvu na posilnenú spoluprácu tu vítame. A teraz by som rada požiadala pána Rafaela Šenvy Azana, výkonného riaditeľa Svetovej koalície proti e, trestu smrti, aby <clears throat> vystúpil asi 10 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dámy a páni, mm, Pracujem pre veľkú francúzskú organizáciu, ktorá bojuje proti trestu smrti a som generálnym tajomníkom Svetovej koalície, ktorá spája viac ako 100 organizácií po celom svete. Sekretariát, e, teda komisia, alebo to ma požiadala, aby som trošku spravil taký prehľad inštitúcií, Ehm, mali sme 8. svetový deň boja proti trestu smrti. Je to vhodná príležitosť na to, aby sme sa obzreli a pozreli sa, čo sa udialo za posledný rok. Prvý postreh je taký, že sme dosiahli značný pokrok v oblasti zrušenia trestu smrti. 139 krajín zrušilo trest smrti de jure alebo de facto. 58 krajín alebo území ešte stále uplatňujú trest smrti ako trest v roku 2009 iba 18 krajín vykonalo trest smrti. Za týmito údajmi je cítiť veľké hnutie za zrušenie. V 80. 91. roku iba 13 krajín zrušilo trest smrti. Dnes dve tretiny sveta či už de jure alebo v praxi zrušilo trest smrti posledné príklady, kde Burundi a Ruanda v roku 2008, Togo v 2009 alebo New Mexico takisto v 2009 v Spojených štátoch. Avšak situácia ostáva naďalej ťažká v niektorých oblastiach, ako určite viete, predovšetkým v Číne. Už ste to spomenuli, spomenuli ste tú ťažkú situáciu bojovníkov za ľudské práva v tejto krajine E, trest smrti, tu, v súvislosti s trestom smrti je tu veľký problém s transparentnosťou a s realitou e, výkonu trestu smrti. Predpokladáme, že asi 6 tisíc e, trestov smrti je vykonaných za rok v Číne, to sú naše odhady, ale máme len údaje teda za rok 2009 bolo 7014, 714 pardon, oficiálne priznaných vykonaní trestu smrti. Druhou veľkou oblasťou je Stredný východ. Tam je situácia veľmi zložitá, hlavne v tých islamských krajinách, ktoré uplatňujú šariu, predovšetkým v Iráne, kde viac ako 388 poprav v roku 2009 po represiách po voľbách v júni 2009. Minimálne, to potom tu máme teraz Spojené štáty, ako Cliff spomínal, takže vo svojom vystúpení tam v roku 2009 sa vykonalo 52 poprav, 3280 ľudí sú v celách smrti, a toto číslo svedčí aj o klesajúcom trende uplatňovania trestu smrti v tejto krajine. Spojené štáty sú jednou z mála demokracií, iba z siedmých, ktoré vykonávajú aktuálne trest smrti na celom svete. Celkovo sa dá povedať, že Spojené štáty sú podstate zlým príkladom, ktoré využívajú mnohé iné krajiny, aby obhajovali uplatňovanie trestu smrti. A teraz je mm, niekoľkými slovami o obetiach, o odsúdených. Môžu to byť ženy, homosexuáli v Iráne, alebo mladiství. Za posledné tri roky 25 mladistvých bolo popravených v Jemene, Iráne a v Saudskej Arabii. Môžu to byť môžu to byť ľudia, ktorí majú mentálny postih alebo e, majú iné e, v podstate e, postihy. V Virginii bola odsudená žena z IQ okolo 70 až 72 podľa odhadov. Môžu to byť ľudia z etnických a náboženských menšín, môžu to byť migranti, pracujúci migranti, ako napríklad v Perskom zálive. Môžu to byť e, ľudia, e, e, ktorí sú proti politickému systému, ako v Iráne, Číne a v mnohých ďalších krajinách. Na záver by som chcel zdôrazniť tendencie do budúcna a nové fronty, kde treba bojovať. Zo zemepisného pohľadu samozrejme Blízky východ, Ázia, Spojené štáty ostávajú našimi prioritami, ale trápi nás situácia aj v Strednej Amerike, predovšetkým v Guatemale, Nikarague, kde e, prebiehajú diskusie na tému e, znovu zavedenia trestu smrti. A čo sa týka tematických otázky, otázky. Obchodovanie s drogami je veľmi problémovou záležitosťou za posledné dva roky, ale aj do budúcna. Mnohé krajiny hovoria o tom, že opätovne zavedú trest smrti za túto trestnú činnosť v Strednej a Južnej Amerike napríklad. Mnohé odsudenia sú práve z tohoto dôvodu, či už v Číne alebo v Ázii. Takisto aj argument terorizmu, to je dôležitá téma na najbližšie roky. A aj prepojenie medzi islamom a trestom smrti, to je veľmi dôležitá téma medzi e, právom šaria a trestom smrti. Je dôležité zohľadňovať tieto veci a mm, zaoberať sa nimi v budúcnosti. Aké máme dôvody na nádej? Sú to v podstate prípadné budúce kroky v Bielorusku, situácia v Mongolsku. Sme naozaj optimistami, čo sa týka Bieloruska. Pozitívne znaky z Afriky, Gabun, Mali, Benín a mnohé ďalšie krajiny. A v Ázii politická ochota nepopravovať ľudí v Pakistane a v Indonézii napríklad. Trend k zrušeniu trestu smrti je stúpajúci aj preto, že občianská spoločnosť, vlády a medzinárodné organizácie, ako napríklad Európska únia, spolupracujú napríklad počas Svetového kongresu, ktorý zorganizovalo ECPM, Svetového kongresu proti trestu smrti, alebo iniciatívy e, španielskej vlády, e, ktorá táto iniciatíva bola spustená minulý týždeň v Madride. V každom prípade trend za zrušenie e, trestu smrti e, je neodvratný. Ďakujem. Ďakujem pekne aj za vaše v podstate pozitívne, a to, čo ste hovorili o tých pozitívnych trendoch a o krajinách, ktoré sa chystajú e, nakoniec zrušiť trest smrti, mimochodom vrátanie Bieloruska, ktoré ste spomenuli, a to je samozrejme špecifický prípad, pretože je to jedna z krajín, ktorá je súčasťou východného partnerstva Európskej únie a tam veľmi, veľmi zblízka sledujeme vývoj situácie. A teraz by som rada odovstala e, slovo Európskym inštitúciám. Je tu pán Tilemans, predseda KOHOM. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička nie, že by som, nie, chcel by som sa vám nielen poďakovať za to, že ste ma pozvali, ale pri tej stej príležitosti pozdraviť aj členov vášho podvýboru pre ľudské práva. Dnes, pani predsednička, e, chcem zamerať svoje vystúpenie na projekt e, rezolúcie, ktorá sa pripravuje vo valnom zhromaždení OSN a Samozrejme, eh, prejdem do angličtiny. Chcel by som pripomenúť, že keď sme pripravovali 18-mesačný program prezidentského tria Maďarsko, Španielsko, Belgicko, trest smrti sa explicitne spomenul ako jedna z hlavných priorít v oblasti cieľov na ochranu ľudských práv a dohodli sme sa, že zrušenie trestu smrti ostane na medzinárodnom programe, na medzinárodnej agende EÚ. A preto sa Belgicko rozhodlo venovať jeden z pracovných seminárov EÚ, NGO, fóra práve téme trestu smrti. Určite si spomínate, toto fórum mimovládnych organizácií sa konalo 12. 13. júla a hlavnou témou bolo E, Lisabonská zmluva, aktuálny stav, nástroje EÚ na ochranu ľudských práv a budúcnosť. A tu sme venovali jeden seminár predovšetkým trestu smrti a zmenám Lisabonskej zmluvy a ako tieto zmeny Lisabonskej zmluvy môžu priniesť iné zmeny. Občianská spoločnosť predložila viacero odporúčaní, nebudem zachádzať do detajlov, ale upozorním len na také hlavné štyri orientácie. Predovšetkým koherentnosť a konzistentnosť v politikách EÚ. Po druhé, spolupráca s ostatnými členskými štátmi a občianskou spoločnosťou. Po tretie, vzdelávanie osveta ako doma, tak v zahraničí. A po štvrté, efektívnosť a účinnosť, teda použ- využitie všetkých nástrojov, ktoré máme k dispozícii a vyhodnocovanie alebo zisťovanie toho, kde sa dá spraviť ešte viac. Takže dve, dve z týchto odporúčaní, konkrétnejších odporúčaní, o, o tých by som chcel pohovoriť trošku viac. Predovšetkým mm, na tomto fóre sa dospelo k záveru, že organizácia seminárov pre národných poslancov, ako aj vytvorenie siete poslancov na zrušenie trestu smrti, že to je niečo, čo všetci podporujú. Po druhé, podpora transparentnosti zo strany tých krajín, ktoré trvajú na treste smrti a žiadaním od nich, aby pani Ashton dostala informácie o popravách Prečo zdôrazňujem tieto odporúčania? Pretože som presvedčený o tom, že Európsky parlament bude zohrávať dôležitú úlohu hlavne pri tvorbe týchto sietí s ostatnými parlamentami, či už štátnymi, národnými alebo regionálnymi. A teraz Teraz prechádzam na otázku OSN. E, OSN predložilo viacero správ predovšetkým e, zo strany generálneho sekretára OSN. Boli to nedávne správy a ako dnes, kam dnes v podstate vystupujú občianske spoločnosti. Je tu len potvrdzuje, potvrdzuje sa len to, že je tu e, trend k moratóriu alebo priamo k zrušeniu trestu smrti. Avšak v týchto správach sa takisto aj zdôraznilo to, že je dôležité, aby tie krajiny, ktoré trvajú na treste smrti, aby postupovali transparentnejšie. A jedna z obav, ktorú vyjadril generálny tajomník OSN, bol práve nedostatok e, spolahlivých údajov o popravách. Myslím si, že jeden z vašich rečníkov takisto upozornil na tento problém. Spomenul jednu konkrétnu krajinu. Takže ako budeme postupovať na valnom zhromaždení OSN? Tento rok, a keď hovorím my, tak tým nemyslím iba na EÚ, oveľa viac ako len EÚ, obrovská skupina krajín, ktorí zmyšľajú podobne ako my a v podstate e, tak prierezovým spôsobom e, chcú prijať rezolúciu na proces, teda výbor, e, výbory verovného zhromaždenia, potom na valnom zhromaždení OSN. Pre nás teda je dôležité to najdôležitejšou prioritou, tou najzákladnejšou prioritou je to, aby toto uznesenie OSN potvrdilo a v podstate upozornilo na tento rastúci trend podpory moratória na uplatňovanie trestu smrti bez toho, a to je veľmi dôležité, aby sa znížil štatus predchádzajúcich uznesení, ktoré boli prijaté v tejto veci v rokoch 2007 a 2008. Takže opakujem, nám ide o to, aby viac ľudí hlasovalo za toto uznesenie. Naposledy mimochodom toto uznesenie podporilo 89 členov a vyše 100 e, členov hlasovalo za. To svedčí o tom, že toto uznesenie má prierezovú podporu. A, vzhľadom na veľký počet spolupredkladateľov tohto uznesenia bolo prijaté rozhodnutie, že sa vytvorí v New Yorku tzv. Task Force, špeciálna skupina, ktorá bude pozostávať z kľúčových aktérov vo všetkých regionálnych zoskupeniach, teda nielen OSN, ale ostatných regionálnych zoskupení, aby sa uľahčil tento proces a aj práca v podstate spolu predkladateľov pri predkladaní tohto uznesenia. Samozrejme, EÚ je členom tejto špeciálnej skupiny, ale pomeniem aj iné krajiny, ktoré sú v tejto skupine. Angola, Argentína, Burundi, Chile, Východný Timor, okrem ďalších. A ešte na záver posledné správy z New Yorku. Text bol dohodnutý, spolupredkladatelia sa dohodli na texte, či to išlo veľmi rýchlo a ak všetko pôjde podľa plánu tejto, tejto skupiny spolupredkladateľov, uznesenie bude predložené e, členom OSN budúci týždeň, väčšej skupine členov OSN. Takisto by som chcel upozorniť aj na to, že v tom slede prác EU a ostatné členské štáty v tejto task force a tej skupine spolupredkladateľov sa pustia do obrovskej osvetovej kampane, aby získali zaručili si podporu, takže zintenzívneme lobovanie a to lobovanie bude pokračovať, až kým nedojde k prijatiu tohto uznesenia. A možno ešte na záver, posledné dva body, prvý z posledných dvoch bodov. E, e, máme kontakty a dozvedeli sme sa, že e, niektoré krajiny, ktoré uplatňujú trest smrti, ale sú k nám bližšie ako tí ostatní, že v podstate jednoducho E, prižumúria oko, keď bude schvalované toto uznesenie. Takže to je vždy dobrá správa, keď sa dozvieme, že, že členské štáty OSN, ktoré keď teda nemôžu nám dať e, svoju podporu oficiálne, tak sa snažia s nami spolupracovať. A tá druhá vec, e, okrem uznesenia, je dôležité zdôrazniť aj to, že vo svojich bilaterálnych kontaktoch, e, aby EÚ vo svojich bilaterálnych kontaktoch systematicky hovorilo s partnerskými krajinami v dialogu a v konzultáciách o zrušení trestu smrti. A takisto by som chcel zdôrazniť aj to, že s viacerými krajinami, vlastne so všetkými, sa snažíme v maximálnej možnej miere lobovať, či už cez demarše, niekedy, niekedy priamočiarejšie, niekedy diskrétnejšie. Táto politika, tieto politiky, v podstate máme na ňu o nich e, veľa, veľa príkladov a vždy si musíme položiť otázku, či to je efektívne alebo nie. Ale tu ide o to, aby sme pokračovali, aby sme naďalej vysielali tento politický signál voči všetkým krajinám bez nejakého dvojitého metra. Jednoducho v tom, že EÚ bude naďalej bojovať proti trestu smrti. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Tilman. A ďakujem aj za vysvetlenie o vysvetlení aktuálneho stavu a diania v OSN. A teraz požiadam Madame Arno, ktorá robí na DGRL ex Európskej komisii, aby predstavila svoj vystúpenie. Ďakujem pekne, pani predsednička, ako ste zdôraznili. Je to prioritou Európskej únie vo všetkých zložkách a mám o tom aj svedectvo, pretože tie najstaršie usmernenia, ktoré máme, to politické usmernenia, ktoré máme od členských štátov v rámci politiky ochrany ľudských práv, v podstate boli prijaté 98. ohľadom trestu smrti. Ako viete, pani Eštonová si dala boj proti trestu smrti za jednu zo svojich priorít, keď e, vystúpila v parlamente tento rok. E, chcela by som sa trošku vrátiť k tomu, čo povedali kolegovia a vložiť to celé do kontextu je veľmi dôležité, aby sme e, vždycky sa snažili o väčšiu koherentnosť a konzistenciu, čo sa týka nástrojov a čo sa týka aktérov. Teda, čo sa týka nástrojov, Michel Tillman vysvetlil lobbying, ktorý robíme v valnom zhromaždení OSN, aké demarše predkladáme na podporu uznes uznesenia, um, ehm, sem tu bude tretie uznesenie tohoto typu. Takisto máme demarše bilaterálne v Lani, pokiaľ viem, sme ich mali asi 30 uh, ehm, to vyzerá, vychádza tak asi jedno za týždeň. Predovšetkým to bolo v súvislosti s Iránom a so Spojenými štátmi a uh, neskôr vysvetlím, prečo napríklad v otázke Číny je tu v podstate čierna diera, nič sa nedieje v tejto veci. Takisto podporujeme konferencie a semináre, pretože si myslíme, že je veľmi dôležité, tak ako povedal Michel Tileman, aby sme eh, v podstate upozorňovali občanov a je jasné, že veľká v podstate musíme sa zamerať aj na parlamenty, ale myslím si, že aj v rámci EÚ e, ľudia sú proti trestu smrti. Teda je dôležité vysvetľovať na politickej úrovni, ale aj na všeobecne všetky, všetky možné kanály, že v podstate je to nástroj, ktorý okrem toho, že je eticky zamietnuteľný, je aj úplne neefektívny a takisto ako už povedali kolegovia z Repriv a zo siete z koalície proti trestu smrti, máme ten nástroj, ktorý v podstate je favoritom Európskeho parlamentu a za ktorý by sme sa vám chceli vždy poďakovať. Je to nástroj Európskej únie za demokraciu a ľudské práva a v rámci tohoto máme sedem projektov, ktoré prebiehajú a budúci rok e, znovu v podstate máme výzvu na ponuky na spustenie ďalších aktivít v tejto oblasti. Tie aktivity sú rôznorodé, väčšina z nich sa organizuje deje cez také siete kolegov, ak ste tu mali dnes pozvaných ako hosti, takisto sú tu projekty, ktoré sú špecifické na niektoré krajiny a týka sa to mnohých vecí, týka sa to aj osvety, Mm, v tejto oblasti. Ako som povedala, nie je to až také jednoduché robiť osvetu v tejto veci medzi obyvateľstvom. Týka sa to takisto aj právnej pomoci, primeranej právnej pomoci v konkrétnych prípadoch a týka sa to aj monitoringu podmienok poprav, pretože ako viete, samozrejme snažíme sa obmedziť počet poprav, ale keďže naďalej popravy pretrvajú, tak sa snažíme aj zabezpečiť, aby podmienky poprav eh, rešpektovali minimálne medzinárodné normy, ktoré existujú rozhodujú. A takisto teda zasahujeme aj v tom, aby tie krajiny, ktoré nezrušili trest smrti, aby obmedzili trest smrti, uplatňovanie trestu smrti na tie najzávažnejšie trestné činy a aby takisto v maximálnej možnej viere využili proces e, spravodlivosti a to znamená všetky, všetky aktivity, ktoré sú právneho charakteru, aby sa zabezpečila výkonná a spravodlivá spravodlivosť. Takisto hovoríme o konkrétnej úlohy Rady Európy a asocia- našeho združu spojenia s Radou Európy. Napríklad tento rok e, sme spoločne oslavovali s Radou Európy. O Bielorusko snažili sme sa v podstate t- e, e, túto poslednú krajinu, ktorá teda Mm, v Európe, ktorá by mala zmeniť túto praktiku. E, čo sa týka Ide o to, aby partneri nám pomáhali zabezpečiť efektívnosť a koherentnosť. Usnesenie Európskeho parlamentu nás teší, pretože to nové silné svedectvo a jednohlasné svedectvo Európskeho parlamentu, myslím si, že je jasné, že celý svet stojí za vami, ako povedal Michel. Je veľmi dôležité, aby poslanci ako zástupcovia ale ako aj kontaktné body s obyvateľstvom naďalej vysvetľovali tieto veci. Po druhé, samozrejme občianská spoločnosť. Občianská spoločnosť nielen preto, že v praxi realizuje určité záruky, ako monitoring, právnu pomoc. To znamená, že my v podstate cez tú občianskú spoločnosť realizujeme mnohé aktivity, ale aj e, v podstate úd- ohľadom údajov. Tu sa dostane k otázky Číny. Vieme, že Čína je krajinou, ktorá by najviac poprav a vieme, že vystupujeme predovšetkým pri demaršoch, čo sa týka Spojených štátov a Iránu. Teda prečo nie v prípade Číny? Pretože e, je tu v podstate jedna veľká čierna diera pre nás a vždycky o tom diskutujeme vo veľkom, keď hovorím, keď máme dialog o, e, o ľudských právach s Čínou. Je tu vždycky problém absolútnej netransparentnosti o údajoch. Jednoducho nevieme. Absolútna netransparentnosť ohľadom postupov a v podstate e, dochádza k zaujímavému vývoju momentálne, dochádza k tej revízii, prehodnoteniu e, zo strany Najvyššieho súdu Čínskej ľudovej republiky ohľadom podmienok pri uplatňovaní trestu smrti. Chceli by sme vedieť, či by sme v podstate mohli prispieť, ale mali sme veľký, veľký problém dostať sa vôbec informáciám o tom, čo sa v Číne deje. E, ďalšia krajina, ktorú by som rada spomenula, pretože kolega predo mňa spomenul Eh, demokratické krajiny, spomenul Spojené štáty, aby som rada spomenula aj Japonsko, už keď som v Ázii, tak by som rada spomenula aj Japonsko. A chcem vám povedať, že treba v podstate sa pozerať z dlhodobého hľadiska v rámci boja proti trestu smrti. Je veľmi dôležité aj v rámci našich nových finančných perspektív a v rámci politiky, ktorú budeme mať ďalej investovať v dlhodobom hľadisku. Napríklad Japonsko odporúčilo tento rok uh, vykonať trest smrti a napriek tomu, že sa teda snažili o transparentnosť, prvýkrát pripustili novinárov e, k, v podstate k tomu e, tejto poprave. Samotná poprava samozrejme nie je dobrým znakom. Potom hovorí, chcem hovoriť o partneroch, samozrejme Európsky parlament, to je jasné, e, občianskú spoločnosť a členské štáty. A v tejto súvislosti je potrebné preskúmať návrhy, ktoré sme dostali z reprív, využiť e, diplomatické demarše členských štátov a to, že majú konzulárne zastúpenia takmer všade a pokúsiť sa zistiť spraviť viac. E, politika Európskej únie je momentálne jasná. Mexický kolega dobre pripomenul prípad Avena, to znamená e, ochrana občanov ako takých, bez ohľadu na, na pohlavie, národnosť, farbu pleti. Je to v podstate občan, človek a jeho práva. Čo sa týka efektívnosti, musíme na toto myslieť. Ja myslím si, že je tu možnosť. Myslím si, že od Lisabonskej zmluvy je možná spolupráca e, pre e, konzulárnu ochranu. A je skupina, ktorá ktorá rieši otázku konzulárnej ochrany e, v rámci členských štátov, čiže to by mohlo pomôcť. Druhá vec je, že štyrikrát do roka všetky tie tzv. fokálne body alebo ohniska e, sa stretávajú v Washingtone, e, to znamená medzi ambasádami a delegáciami a to najbližšie zasadnutie bude v decembri, čiže možno by sme o, tom, o tejto téme tam mohli takisto diskutovať a je to téma, ktorou sa treba ďalej zapodievať, pre nás je veľmi zaujímavá. Ďakujem pekne, pani pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to bolo vynikajúce vypočiť si, že aktívne pracujete na tom, ako môžu byť nové ustanovenia, ako môžu nové ustanovenia Lisabonskej zmluvy a posilniť, posilniť dodržiavanie ľudských práv vo svete. A ako to môže viesť k zrušeniu trestu smrti. No a teraz sme sa dostali na koniec zoznamu našich rečníkov. Už o slovo požiadali traja, traja rečníci. Ako prvá dostala slovo pani Gomez. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Ďakujem aj všetkým panelistom. Už sa veľa hovorilo o záväzkoch Európskej únie, o boji proti trestu smrti. Ja by som chcel len povedať, že o potrebe, niečo o potrebe implementovať tento problém, program o identifikácii ľudí, ktorí sú odsudení na smrť, čo je veľmi dôležité, keď chceme pokračovať ďalej v našom boji za globálne zrušenie trestu smrti. Tak ako to dnes zaznelo, tým, že sa zapojíme do jedného prípadu, tak môžeme eh, spustiť diskusie s orgánmi krajín, v ktorých sa trest smrti uplatňuje a presvedčiť verejnú mienku aj orgány, že to je skutočne barbarský proces, No a ja som sa stretla e, s európskym e, vyslancom, veľvyslancom v Indonézii, ktorý pomohol ľuďom z Afriky. No a bolo to veľmi zaujímavé. Vidieť, ako ako to bolo pre nich prvýkrát, prvýkrát pre tie orgány, prvýkrát počuli vôbec také argumenty, ktoré sme im, ktoré sme im hovorili. No a ale je to teda veľmi dôležité. Sú, je to teda nástroj eh, v, na, v rámci našeho boja za globálne odstranenie trestu smrti. No a chcela by som ešte povedať a upozorniť, že komisia a pani Arno dávajú pozor, venujú sa tomu, ale je dôležité využiť ten mier ktorý sme uviedli v uznesení z minulého týždňa práve do tohto a žiadať, aby takýto program bol vytvorený. To a to už je v našom uznesení z minulého týždňa. No a rovnako by som ešte rada vedela, ako my v parlamente môžeme pracovať efektívnejšie v rámci našich diskusí a pôsobením s krajinami, s inými krajinami, ktorých sa ešte uplatňuje trest smrti, no ale rovnako tiež vytváranie tlaku na vysokú predstaviteľku a radu, aby Takže ide tu hlavne o Čínu. No a príklad Mexika je skutočne vynikajúci. Treba sa z neho poučiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Lochpiller. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem jednotlivým prednášajúcim eh, za ich stanoviská a odporúčania. V Európskom parlamente eh, máme eh, rovnaký jednotný názor na túto problematiku. Spomínam si však na diskusiu z minulého týždňa, kde niektorí poslanci hovorili o zmysle účele trestu smrti. Sú to pravicoví politici, ale vravia to otvorene. V návrhu uznesenia z minulého týždňa sme mali niečo, čo sa nepodarilo odsúhlasiť väčšinovo a po obsahovej stránke tam je ešte potrebná diskusia. Ide o to, aby sa v stratégii podľa možnosti vymedzil okruh osôb, ktoré na základe trestnej činnosti môžu byť potrestané trestom smrti je potrebné ešte raz sa presnejšie pozrieť na to a myslím, že zástupca World Coalition e, proti e, trestu smrti to povedal, do akej miery e, by sme sa mali pozrieť na tieto programy proti boju proti obchodovaniu s drogami. Je to veľmi účelné, ale môže to viesť k tomu, že napríklad dílery drogoví budú odsúdení na trest smrti. A tam sme mm, chceli v parlamente povedať, napísať do e, uznesenia, že e, mm, to nepostačuje, neprešlo to. E, existuje štúdia na túto tému E, keď sa odporúča, aby sa v e, parlamente, respektíve v komisii, vypracovala smernica, e, ktorá by viedla k tomu, aby tieto programy na boj proti drogám neviedli k tomu, aby sa ešte vo väčšej miere uplatňoval trest smrti. Mám otázku na pána kolegu, ktorý túto problematiku spomínal, Rašida. A e, tiež e, by som sa chcela opýtať, e, mm, teda ide o to, v ktorých krajinách by táto problematika bola relevantná. Ďakujem pani Loch a môžem upriamiť vašu pozornosť na veľmi zaujímavý dokument. Je to dokument Medzinárodnej asociácie boja proti e, násiliu kde išlo o tento program boja proti e, e, drogám. Osobne si myslím, že sú tu veľmi závažné aspekty dodržiavania ľudských práv, e, ktorými by e, náš e, podvýbor sa mal zaoberať. A teraz budeme pokračovať a rada by som dala slovo kolegyni Latvordovej. No, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja tiež vítam tento seminár. Chcel by som poďakovať všetkým rečníkom, pánovi Smithovi za jeho projekt Clive je, je tu dnes vystúpil ako Američan, ale aj jeho organizácia má sídla aj v Londýne. Nož, pán Siza z mexickej ambasády. Nuž, v Čile, viem, že Mexiko nie je Čile, ale počuli sme tak veľa e, španielčiny, že bolo tam zachránení, boli zachránení všetci, všetci baníci, ale my tu teraz hovoríme o treste smrti. To je skutočne e, taký emocionálny kolotoč No a teraz dve veci. Aké sú, aké sú politické kroky Európskej únie a kde sme? Kde sme veľmi aktívni? Lobbying. Napríklad v EÚ Litva ešte, teda Lotisko ešte nezrušilo úplne trest smrti. Ja som si myslela, že žiadna členská krajina nemôže, alebo štát sa nemôže štať, stať členskou krajinou EÚ bez toho, aby zrušil trest smrti. No ale je tu ešte jeden problém a na to sa sústredí Cliveov dokument. No a záverečné poznámky pani Arno boli tiež veľmi, veľmi relevantné a je to ešte v kontexte európskej služby. A musíme dúfať, že bude to lepšie koordinované, kroky budú prepojené Všetky európsky krajina no a EÚ iste potrebuje a musí koordinovať svoju činnosť s inými krajinami. Hlavne z radov Európy. Nemáme výhovorky a musíme pracovať na celoeurópskej báze. No a prečo by tá vysoká predstaviteľka nemala má na starosti všetko. Clive hovorí o činnosti svojej organizácie a iných. Ale možno Brusel, v Bruseli by mohlo byť všetko pod jednou strechou a mohla by, mohol by to byť úrad vysokej predstaviteľky ktorý potom komunikoval s vládami. A starať sa o takú jednotnú reakciu. No a ja úprimne povedané musí, nemôžem ignorovať citáciu z Klajhovho dokumentu, kde hovorí o OSN a, a povinnosti štátov zastupovať svojich štátnych príslušníkov. Neviem, čo tam je o, čo tam je v tých manuáloch IAS e národných vlád. No už musím sa priznať, že ja sledujem nejaký vývoj nariadenia o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť ale čo sa tam hovorí o povinnostiach EÚ a <laughs> ich zástupcov. No keď sa pozrieme na transatlantickú oblasť, a dozvedelo som sa, že Hillary Clinton je tu dnes v budove, zasadá sa predsedom Buzekom. Bohužiaľ, ja som nedostal pozvanku a nemám šancu sa s ňou ani stretnúť. No a Už v novembri sa uskutoční summit EU-USA. No a aj keby to bolo na rovni šerpnu takého, e, takého styčného dôstojníka alebo úradníka medzi EU a USA, to by mohol byť model, čo sa dá robiť aj vo zvyšku sveta. máme skutočne, alebo existuje skutočne množstvo dohôd z USA, takže nemôže to zostáva na Európskej únii, aby pomáhala Európanom, ktorí sú zadržaní a odsúdení v USA. Niektoré veci fungujú v EU, ale bohužiaľ sústredenie našej praktickej energie na koordináciu našich činností to bohužiaľ nie je. Ďalej potrebujú nejakú medzinárodnú dohodu, kooperácia, o spolupráci a ľudských právach, o informovaní, keď príslušník členského štátu je obvinený alebo zatknutý. No už, tak ako som povedal, musíme ďalej pokračovať v myšlienkach obsiahnutých v dokumente organizácie Reprieve. Máme jednotný prístup Avšak ako jedna Európska únia, ktorá bude mať jednu službu pre vonkajšiu činnosť, máme jednu, jednu skupinu usmernení. Už eh, nemôže to predsa eh, prekračovať možnosti európskych inštitúcií. Mať jeden mechanizmus. Ďakujem pekne, pani Latford. My ste povedali, že toto je seminár alebo workshop. A vidím, že sa to mení teda na ten workshop ako čoraz silnejšie bojovať za zrušenie trestu smrti. Ja som veľmi rád a že tu je tak veľa dôležitých zástupcov, tak občianskej spoločnosti ako diplomatického zboru. Ja som si istá, že pán Tillemans a pani Arno budú reagovať na tie rôzne návrhy. Ďalším rečníkom je pani de Kaiser. Ďakujem pekne, pani predsednička, veľmi krátko, pretože mnohé z vecí povedali už kolegovia. Nebudem tu jednoducho opakovať. E, v podstate zaznelo tu veľa pozitívnych vystúpení. E, viem, že v podstate hovorili sme tu o otázke o šírenia osvety boja proti trestu smrti. Hovorili sme o tom, ako konať, ako reagovať, či už na úrovni vlád, alebo cez Európsku úniu, alebo cez jednotlivé členské štáty, aby sme pomohli našim spoluobčanom. Nehovorili sme však o otázke e, v podstate uzatvárania dohôd a ako e, zabezpečiť to, že keď budeme uzatvárať svoje dohody, aby sme v rámci toho zabránili uh, uplatňovaniu trestu smrti alebo presadili moratórium. Uh, v bode 15 sa žiada, aby komisia a rada, aby tam, kde uzatvára dohody s niektorými krajinami, aby v podstate uh, ktoré majú trest smrti, aby sa presadzovalo moratórium uplatňovania tohto trestu smrti. Uh, Takže nejde tu len o pokusy, ale aj úspechy, ktoré majú v tejto oblasti. Hovorili sme dnes o tom a mali by sme využiť všetky tieto nástroje, ktoré máme k dispozícii. To sú obchodné dohody, partnerské dohody, aby sme v podstate mohli cez tieto presadzovať ochranu ľudských práv, sociálne aspekty, a teda čo robíme v oblasti trestu smrti, čo sa nám tam podarilo. Mali by sme to používať všetko vo svete. A tá druhá otázka sa týka e, našej obavy z toho, že vidíme, že Japonsko a iné krajiny sa vracajú, zno, opätovne začínajú uplatňovať trest smrti či už majú nejaký opt-out, e, či v otázke trest, e, trestných činov ako terorizmus alebo obchodovanie s drogami a podobne to je naozaj, naozaj veľký problém, pretože áno, dosiahli sme veľké úspechy, ale máme veľké neúspechy e, a v podstate takýmto spôsobom sa ako, akoby opätovne zavádza trest smrti, aj keď obmedzenia v špecifických prípadoch. Ďakujem pekne, pani Kajzer. Ja si myslím, že tá záležitosť medzinárodných dohôd s tretimi krajinami je pre parlament a náš výbor dôležitá. Európsky parlament má kompetencie povedať áno alebo nie medzinárodným zmluvám. No a všetko by sme to mali kontrolovať vrátane našich priorít. No a posledným rečníkom je pán Krosetta, nech sa páči. Trovo veramente molto interessante questa iniziativa perché... Áno, to je veľmi zaujímavé sledovať tieto iniciatívy. Ide o skutočne veľmi dôležité otázky. Niektoré body by som však rád uviedol, napríklad trest smrti v súvislosti s obchodovaním s drogami. Tam ide predovšetkým o predaj drog. Niektoré krajiny um, majú zavedený trest smrti a to už aj v prípade, keď um, máte pri sebe malé množstvo konope. Musím povedať, že počas mojej prvej cesty do uh, Sádskej Arábie, do, um, už v lietadle, sme uh, dostali dotazník, v ktorom som musel deklarovať, či mám kanabis, e, prevážam alebo nie. A to nie je e, jediná krajina, ktorá využíva tieto prvky a ktorá vlastne postupuje trestnoprávne proti tomuto terestu A skutočne je možno veľa mladých ľudí, ktorí cestujú alebo len prestupujú v Sádskej Arábii na iné lietadlo, objavia u nich trochu konope a možno ich odsudia na smrť. Takže ide o to, že sa musíme snažiť chrániť život Áno, trest smrti e, v prípade e, drogových dílerov, ale tu sú naozaj prípady, kedy ide o život a o smrť e, len v takýchto malých, pri takýchto malých príčino, prečinoch. Po troch mesiacoch môjho pobytu v Saudskej Arábii som tam nechcel uh, už viac pôsobiť, pretože e, v tejto krajine sa porušujú takýmto spôsobom ľudské správa, aj v tele, práva a aj v televízii som videl správy o popravách e, ľudí e, náhodných okolo idúcich, dokonca nutia pozerať sa na popravy mm. A nie sú tam také ehm, prepracované nástroje pri treste smrti ako v Amerike, kedy k smrti dôjde za niekoľko sekúnd. Môže sa stať, e, že e, smrť je dlhá a mučivá v mnohých krajinách, kde sa vykonáva smrť popravou. Takže to sú skutočne zastrašujúce informácie. Proti tomu musíme e, bojovať. E, takéto niečo nemôžeme doplň, dopustiť aj filipínsky homosexuál Noturbo, ktorý e, na základe justičného omylu bol popravený, neviem, či je to všetkým známe, teda bola nájdená žena, ktorá bola zavraždená a pracovala, e, spolupracovala s týmto filipínskym homosexuálom, ktorý bol mm, na Filipínach e, obvinený z tohto trestného činu. Mm, svedčil tam jeho druh, ktorý sa pokusil preukázať, že e, strávil inkriminovanú noc e, spolu s ním a, napriek tomu však bol popravený a jeho druh bol tiež vzatý do väzby v tejto cele veľmi malých e, rozmerov e, zotrval celý život. Takže v takýchto prípadoch musíme byť oveľa radikálnejšími. Európa zastávala takýto e, radikálny postup v tejto otázke, nie trestu smrti Ale treba rozlišovať medzi jednotlivými trestnými činmi, či ide o trestné činy um, na základe sexuálnej orientácie, na základe vierovýznania a tak ďalej. Takže tieto praktiky uh, existujú a používajú sa v diktatúrach naše stanovisko by v tomto smere malo byť e, jednoznačné a rozhodné. Mali by sme postupovať veľmi striktne. E, existuje celý rad krajín, kde tento trest smrti sa aplikuje, e, napríklad krajiny ťažiace ropu, ktorým nikto nič nevyčíta. Mm, možno sú aj také umiernenejšie arabské krajiny, umiernenejšie, pretože spolupracujú so Západom, ale mm, tiež sú zastancami násilia v tejto oblasti a skutočne v tomto smere existuje nespočetne veľa príkladov tresty napríklad e, aplikované na Indov, Pakistancov, e, občanov z východoazijských krajín, ktorí sú v týchto krajinách prakticky novodobými otrokmi. Pracujú v týchto krajinách, odoberie sa im často pas a nachádzajú sa v situácii otrokov sú kvázi nevoľníkmi týchto lokálnych zamestnávateľov. To sú veci, ktoré musíme ujasniť pre tento región. Takže túto kultúru násilia, najmä v Iráne, nemôžeme pripustiť. Ďakujem veľmi pekne. Isté potrebujeme venovať viac pozornosti Blízkému východu, Malej Ázii a porušovaniu ľudských práv. Nuž, môj zoznam rečníkov sa týmto dostal na koniec, ale slovo dostávajú ešte naši panelisti. A ako prvý dostal slovo Clive Stafford Smith a požiadal by som vás, aby ste stihli odpovedať za 2 až 4 minúty. Takže, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa budem snažiť povedať to stručne. Hovorili sme tu veľmi, o veľmi zaujímavých otázkach. Poprvé, čo sa týka spolupráce medzi rôznymi krajinami, tak to nie je len EÚ. Nož, Mexika, Mexiko nám pomáha aj tiež s britskými národnými príslušníkmi kde obeťom, v prípadoch, kde obeťami sú Mexikanci. No, Mexičania. No a ja musím povedať, že Mexičania zachraňujú ľudí, ktorí čelia smrti v Amerike. Takže je to veľmi pozitívne. No a čo sa týka uh, drog, tak my sme zastupovali v Laose britskú štátnu príslušničku a laoská vláda tvrdila, že Európsky dohovor o boji proti drogám, ktorý hovorí, že treba čo najprísnejšie trestať ľudí za obchodovanie a pašovanie drog, tak znamenalo, to znamenalo, že treba uplatňovať trest smrti. No a bolo by veľmi užitočné, ak by členské štáty EÚ, OSN veľmi jasne povedali, že to je skutočne smiešná interpretácia dohovoru OSN. No a ja by som chcel ešte podporiť eh, koncepciu všetko pod jednou strechou v Bruseli. To by sme chceli, pretože teraz eh, my to teraz skúšame, my teraz skúšame spustiť takýto proces, ale bolo by úžasné, ak by sme tu mali nejaké centrum, odkiaľ by sme mohli pôsobiť. A sú tu mnohé ďalšie veci, ako by Európska únia a európske krajiny mohli intervenovať. Jedna vec, ktorá sa objaví v budúci týždňa, je, sú tie popravy v, v USA. Farmaceutické spoločnosti vyrábajú prostriedky na zabíjanie ľudí. No ja si myslím, že by mohol byť prijatý nejaký zákon, ako zakázať e, európskym krajinám, aby sa podelili na takomto procese. Takže teda je tu veľký potenciál pre zrušenie trestu smrti. Teším sa na našu spoluprácu a na implementáciu podobných vecí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a možno by sme mohli klasifikovať takéto, takéto lieky ako nejaké mučenie, pretože v Európe je legislatíva proti mučeniu. No a slovo dostáva teraz pán Hazan. Budem hovoriť po francúzsky. Chcel by som zareagovať na to e, liekov a trestu smrti. Sú tu dva rozdielne prístupy. Ten prvý je v podstate ten starý. Niektoré členské štáty, predovšetkým v Ázii a v arabskom svete, odsudzujú a popravujú jednoducho za držanie drog e, a samozrejme za obchodovanie s drogami, tak ako o tom hovorili pani poslanci, predovšetkým v Sávskej Abíza a v azijských krajinách, zadržanie drog. A je to naozaj ťažká, ťažká problematika a za posledné roky tých prípadov je stále viac a viac. V niektoré krajiny sú to krajiny turizmu, kde mm, Existujú obchodné vzťahy, e, obchodné dohody medzi EÚ a týmito krajinami a je pravdou, že je potrebné podľa mňa myslieť na to a riešiť túto situáciu na európskej úrovni. A tá druhá tendencia, o ktorej som takisto hovoril, je to tendencia v rámci boja proti obchodovaniu s drogmi, čo je legitímny boj e, v rámci EÚ. V podstate e, v tomto zmysle táto tendencia vedie k určitému pritvrdeniu situácie. Tie krajiny, ktoré momentálne neuplatňujú trest smrti alebo ho zakázali, tendencia znovu zaviesť tento trest smrti v rámci boja proti obchodovaniu s drogmi. A to nás veľmi trápi. Netýka sa to len Ázie a arabského sveta, ale žiaľ potenciálne aj Latinskej Ameriky, Strednej Ameriky a Južnej Ameriky Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz by som rada odovzdala slovo pánovi Tilemanovi a potom pani Arno. Pán Tileman, ďakujem pekne, pani predsednička. Budem takisto hovoriť eh, výlučne po francúzsky. To je super, keď hovoríte po francúzsky. Práve preto, že to je ešte jasnejšie a že tu máme super tlmočníkov. Takže vrátim sa k tej otázke, ktorú ste nám položili. Tá prvá sa e, v podstate týka tohto projektu či programu, ktorý by sa dal predložiť a ktorý by mal zamerať sa na konzulárnu spoluprácu medzi členskými štátmi. Je to veľmi zaujímavá téma a som Eh, si istý, že pani Jarno k tomu veľa povie, pretože v tejto oblasti vstupujeme do problematiky, ktorá bola doteraz v malej miere koordinovaná, respektíve menej koordinovaná ako v iných oblastiach zahraničnej politiky EÚ. Určite je potrebné preskúmať potenciálne eh, vzťahy s tretími krajinami aj vo svetle Lisabonskej zmluvy, či je teda E, možné k tomu pristupovať inak teraz ako v minulosti, pretože viete, že v minulosti táto politika, ako som už povedal predtým, bola veľmi málo koordinovaná a v každom prípade vždy treba zohľadňovať aj určité citlivé aspekty e, niektorých členských štátov, ktorí budú, ktoré budú vždy trvať na tom, aby sa obhajovali diplomatickým spôsobom práva ich vlastných občanov. A teda samozrejme treba zohľadniť aj túto dynamiku, ale osobne poviem, e, podľa mňa e, je naozaj nutné posilniť politiku Európskej únie aj v tejto oblasti. A čo sa týka si odstupu, pani Kaiser hovorila o Japonsku. Myslím si, že e, treba ob, pristupovať, treba trvať na podpísaní, ratifikovanie druhého protokolu Medzinárodného dohodu o politických a občianských právach. Tento druhý protokol, protokol predpokladá zrušenie trestu smrti. Takže máme tu nástroj OSN, cez ktorý by sme mohli naozaj veľmi aktívne pristúpiť a pripojiť k tomu aj aktivity Európskej únie. E, treba vedieť, že viaceré členské štáty Európskej únie doteraz trvajú na e, ratifikácii tohto protokolu, v, napríklad aj v Belgicku. V podstate, mimochodom, je to Belgičan, ktorý pripravil tento protokol, takže to je naša národná hrdosť. Ale samozrejme, ako tu už e, povedal aj pán predseda Kohomu. Na jeseň, tuto, počas tejto jesene naozaj si dosť dôverujeme, myslíme si, že aj Európska únia, a OSN podporia kampaň na ratifikáciu tohto druhého protokolu a predovšetkým je tá kampaň Svetovej koalície proti boja, proti e, trestu smrti, ktorá je tu dobre zastúpená. A potom tretí postreh, otázka drog a trestu smrti jeden z vystupujúcich použil slovo ridicule, smiešné, trápne. Som úplne, si úplne súhlasím, je úplne smiešné e, trápne v podstate e, zavádzať trest smrti takýmto spôsobom, pretože OSN v rámci, cez ten druhý fakultatívny protokol má možnosť riešiť túto situáciu. Takže vo svetle OSN a generálneho sekretára v podstate e, takéto snahy e, o znovu zavedenie trestu smrti sú jednoducho smiešne. Ďakujem pekne, pán Tileman, a blahoželáme Belgicku k tomu, že Belgičan vlastne vypracoval tento druhý protokol, na ktorý ste nás upozornili. Pani Arno, ďakujem pekne, pani predsednička. Predovšetkým som chcela hovoriť, e, odpovedať na otázku Veroniky de Kaiser, či teda v dohode, ktoré uzatvárame s tretími krajinami, či by sme tam nemohli dať ako podmienku e, nepoužívanie trestu smrti. Odpoveď znie nie. Trest smrti nie je nezákonná podľa medzinárodného práva. Nezákonné je, teda je to umožnené pre tú najzávažnejšiu trestnú činnosť, okrem samozrejme toho, ako Michel vysvetloval, keby ste ratifikovali druhý protokol, tak nie. Ale podľa nás, keďže vo väčšine dohovorov je klauzula cez ochranu ľudských práv a v rámci tejto klauzuly máme dialog o ochrane ľudských práv, cez ktorý v podstate sa môžeme dostať, pustiť do tej situácie, tlačiť na zrušenie trestu smrti alebo aspoň obmedzenie uplatňovania trestu smrti. A zaznela tu otázka, či si nemyslíme, či tá takéto tlaky boli alebo neboli úspešné. Myslím si, že z hľadiska dialógu Togo a Filipíny, to sú krajiny, kde podľa nás sa nám podarilo predsa len konať. Z hľadiska drog. Ako tu už zaznelo, je jasné, že popravy v súvislosti s drogami. Áno, drogy nie sú považované za najzávažnejší trestný čin, čiže nie je to zákonné, ak by som mala použiť tento argument. E, podobne ako pán Kočeta povedal, aj nás trápi to, že niektoré krajiny používajú trest smrti ako trest e, v problematike drogovej a v niektorých krajinami hovoríme o týchto veciach Indonézia, Tajsko, Vietnam a mm, Gambia. K tomu, čo povedala pani Gomez a pani Ludford e, v ohľadom toho, čo by sme mali robiť e, v otázke drog, e, napadá ma jedna vec. V štokholskom programe podstate, ktorý bol schválený v Lani v decembri. Je to Európsky program v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. A tam je záväzok preskúmať dopad spravodlivosti, bezpečnosti a slobody a vonkajších aktivít v tejto oblasti na ľudské práva. A je tam špecifická otázka ohľadom trestu smrti a ako máme zvažovať dopady e, na ľudské práva v rámci čohokoľvek, čo robíme v rámci tohoto programu na vonkajšej scéne. Čiže e, tu by sme mali skúmať otázku pomoci v rámci boja proti obchodovaniu s drogami a mali by sme použi- mohli by sme využiť určitý politický uhol aj v tejto otázke. A potom za nami v miestnosti je líder tohto projektu. Projekty, ktoré teraz len začali a ktorí sa realizujú s podporou Medzinárodnej organizácie a s asociáciou e, redukcie e, škôd alebo poškodenia. Tu riešime práve otázku e, medzinárodnej podpory na boj proti obchodovaniu s drogami a trestu smrti. Čiže ten pán, ktorý je lídrom tohto projektu, je tu a myslím, že to je veľmi zaujímavá téma. A posledná vec, a som rada, že ste ma dnes pozvali, je tá, že zajtra sa konajú výročné konzultácie medzi eh, UNODC a komisiou vo Viedni. Čiže vo Viedni zajtra vo svojich diskusiách o otázkach boja proti drogám budem môcť o týchto veciach hovoriť aj práve preto, že máme obrovský program spolupráce s UNODC. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani Jarno, to je naozaj veľmi povzbudivé a ako ste povedali, že zástupca Medzinárodnej asociácie e, za znižovanie škôd je v tejto miestnosti a v podstate viacerí členovia spomenuli určitú problematiku. Mohla by som požiadať tohoto zástupcu, aby sa predstavil a ujal sa slova na zo pár minút. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás pozvali a dali nám možnosť vystúpiť. Naozaj si to ceníme. V podstate len začíname teraz diskusie s Európskou komisiou o e, výsledkoch našej správy a predložili sme naše návrhy. Komisia v konver- veľmi pozitívne zareagovala, tie diskusie prebiehajú. Samozrejme, problém sme identifikovali taký, že mnohé programy e, kontroly proti drogám sú v podstate samoučelné a sú merané len v zmysle toho, koľko kilogramov bolo zadržaných a koľko ľudí bolo zadržaných ale keď zvažujeme otázku trestu smrti, ktorá v podstate je v tieni týchto programov, potom hodnotenie týchto, hodnotenia týchto programov sú oveľa závažnejšie. Takže my by sme v podstate chceli aby také programy, ktoré realizuje OSN, aby zvažili aj hodnotenie dopadov na ľudské práva jednak pri presadzovaní práva v boji proti obchodovaniu s drogami, ale aj počas celého trvania týchto projektov. Takisto by bolo dobré, ak by sme mohli zvážiť, ako donorské štáty a donorské inštitúcie, ako napríklad Európska únia, môžu zvažovať aspekty na ľudské práva vopred alebo počas eh, podporovania určitých programov to, to sú v podstate tie hlavné zistenia našej správy a naše diskusie e, ešte pokračujú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za túto ad hoc prezentáciu vášho združenia a vášho prepojenia k otázkou trestu smrti. Takže myslím si, že môžeme na záver povedať, že e, v podstate je to akási workshop našho spoločného úsilia v snahe e, zrušiť trest smrti. Dúfam, že to povedie k mnohým konkrétnym výsledkom a že budeme e, samozrejme tie návrhy, ktoré tu zazneli z úst našich vážených hostí, kolegov a zástupcov občianskej spoločnosti, európskych a iných inštitúcií sme si poznamenali a zohľadníme ich. Rada by som ukončila toto vypočutie a ako som už povedala, pán Clifford Stafford Smith, pardon, tie mená sa ťažko pamätajú, takže pán doktor Clive Stafford Smith predloží predovšetkým tento aspekt toho, čo môže robiť Európska únia. Čo viac môže robiť Európska únia, aby zachránila európskych občanov od trestu smrti na tlačovej konferencii o jednej hodine. Tá tlačová konferencia bude aj spolu s ďalšími e, poslancami, ktorí s ním spolupracovali na túto tému. A môj návrh e, máme do pol jednej na zasadnutie tohto výboru. Ja by som teda e, uvítala váženého hostia z Iránu, diskutovala spolu s predsedničkou iránskej delegácie a pani Šarke, ktoré pozvala našich hostí. A potom o pol dvanástej sa dostaneme v podstate k poslednému alebo hlavnému bodu nášho dnešného programu, ktorým je stanovisko nášho podvýboru o nariadení o Frontexe. E, je tam obrovský rozmer ľudských práv. Takže Dovolte uvítať pána Mohamada Mustafaja, právnika Sakinech Mohamady Aštiany. A nemyslím si, že musím nejak stlhavo vysvetľovať, kto je pani Sakihmed Mohamady Aštiany, ale pripomeniem vám, že bola odsudená na smrť ukameňovaním a na 99 úderov bičom počas uh, nespravodlivého súdu v jazyku, uh, ktorému nerozumela a nemohla sa ani obhajovať. Rada by som pripomenula, že v septembri sme mali plenárnu diskusiu na tento prípad, bolo prijaté uznesenie, ktoré nájdete vo vašich spisoch a Chcela by som pripomenúť slova mm, predseda, predsedu Buzeku a ostatných, ktorí upozornili na to, že naše obavy ohľadom tohto prípadu a situáciu, situácii pani Sakihet Mohamady Aštiany e, sa zhoršili o, od leta, kedy jej prípad sa dostal do pozornosti svetovej verejnosti. Sú tu protichodné informácie o ďalších rozhodnutiach, o jej treste a pred dvoma dňami sme dostali informácie o tom, že syn pani Sakine a jeho právnik boli zatknutí. Takže vraciam sa k nášmu hostovi, pánovi Mustafajovi. Rada by som vám povedala, že to je svetoznámy írsky právnik, obhajca ľudských práv, ktorý obhajoval mnohých väzňov, predovšetkým mladiství, ktorí boli odsudení na trest smrti, pretože naozaj Irán má najsmutnejší rekord, najsmutnejšiu históriu e, takýchto prípadov Čiže e, v podstate pán Mostafaj by mohol zhrnúť situáciu hľadom ľudských práv v Iráne, samozrejme z toho justičného právneho pohľadu e, bude hovoriť aj o právomociach islamských lídrov a slabom justičnom systéme a o vyhliadkach e, prepracovania trestného práva a mm, samozrejme o tom, že aj napriek rozhodnutiu súdu a bez rozhodnutia súdu rodiny môžu požadovať trest smrti a potom e, teda odovzdám e, slovo kolegom, e, kolegiam, aby predsedali, predsedali túto časť schôdze. Takže pán Mostafaj, sme poctení a sme radi, že ste prišli medzi nás, aby ste sa s nami podelili posledné informácie o tomto prípade a o justičnej situácie v Iráne vzhľadom na miestny, teda o, o, o miestnom justičnom systéme a o trestnom mm, zákonníku. E, Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť a možnosť oboznámiť vás so situáciou ľudských práv v Iráne. Takže možno by som mohol zdôrazniť a upozorniť trochu na situáciu v ľudských právach v Iráne. Ako si všetci iste uvedomujete, tak jedna z najdôležitejších, jeden z najväčších problémov, ktorým dnešne vysvedčili, je problém ľudských práv. No a na to, aby ľudské práva mali prioritu všade na svete, to je veľmi dôležité. Tretie milénium je, tretie tisícročie je tisícročím dodržiavania ľudských práv namiesto nedostatku úcty voči, e, voči ľudským právam, nedostatku bezpečnosti, slobody. To je všetko dôsledok toho, vedie to e, k terorizmu, diktátorstvu, fundamentalizmu. No a bohužiaľ, lídry Iránskej islamskej republiky sú jednými z najhorších. Uh, ukameňovanie, popravy, hromadné popravy, politické exekúcie, popravy mladistvých, amputácie končatín. Napríklad včera v Mašhade amputovali ruky jednej osobe voľné zatýkanie aktivistov eh, pre ľudské práva, právnikov a dokonca aj tých, ktorí sú proti, aj tých, ktorí sú proti vládnej politike. Všetkých týchto sú zatýkaní. Zatýkaní boli aj tí, ktorí boli proti výsledku volieb, psychologický nátlak, fyzický nátlak a nedostatok sociálnej a politickej slobody a diskriminácia, ako je diskriminácia proti ženám, a menšinám, či už náboženským, etnickým alebo iným. No a v Iráne sa stále uplatňuje istá forma, istá forma otroctva voči ženám a deťom. No a politickí aktivisti, sociálni aktivisti sú neustále pod tlakom, no a bohužiaľ sa snažia skorumpovať pokrok ľudí a vedomosti ľudí. Infiltrovanie webových stránok, ehm, všeobecné cenzorstvo, a nedostatok slobody. Sú medzi mnohými sú, z problémov v Iráne sú tragické a preukazujú nedostatok ľudských práv a porušovanie ľudských práv v Iráne. Dnes je veľmi dôležité, aby sme jasne ukázali, že zrušenie testu smrti myslíme vážne a musí to byť našou prioritou. No a okrem toho, nesmieme umožniť krajinám, ktoré porušujú ľudské práva, tak ako je napríklad Irán, aby používali rôzne zámienky, napríklad aby využívali rôzne veci ako napríklad právo šarie na porušovanie právov, práv občanov. Máme dva problémy v Iráne. Jeden sa týka vnútorného domáceho práva. No a druhý sa týka implementácie zákonov, ktoré majú byť kompatibilné s ľudskými právami. Je, nepochybne západné krajiny majú moc a možnosť zoprieť sa tým, ktorí porušujú ľudské práva západné štáty môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri propagácii ľudských práv a myslím, že je ich povinnosťou pomôcť zastaviť porušovanie ľudských práv. No a myslím, že to tiež v záujme, dokonca aj vo vašom politickom záujme, ehm, robiť tak. Ja som žil v krajine, kde som bol svetkom neustáleho porušovania ľudských práv a nie len západné krajiny, ale všetky krajiny na svete, ktoré rešpektujú ľudské práva, musia koordinovať a spolupracovať pri pomoci bojovníkom za ľudské práva. No a ďalšia vec, no a ja myslím, že ľudské práva sú dôležitejšie ako otázka jadrového programu v Iráne. Myslím, že ak krajina nerešpektuje práva svojich vlastných obyvateľov, tak to znamená, že, to nemá, že nemá rešpekt a ani úctu voči právam ďalších krajín. No a ak by mali vojenskú silu, ak by ju využili, tak iste budú, nebudú váhať a uskutočnia zločiny proti ľudskosti kdekoľvek na svete. Takže otázka ľudských práv je veľmi úzko spojená s otázkou jadrového programu a malo by to byť top prioritou každej krajiny na svete. Myslím, že západné krajiny musia pomôcť napr, napríklad umožniť Iránčanom získať prístup k internetu. A tiež zastavením cenzúry a politickí aktivisti vo väzeniach potrebujú vašu pomoc. Mimo krajiny, ja ako disident vás vyzývam, aby ste pomohli Iránčanom, ktorí vo vašej krajine žiadajú o azyl. Nemajú vo vlastnej krajine slobodu a hľadajú u vás. Takže vás vyzývam, aby ste, prosím, im pomohli a prosím, vyšlite mis, misie, tak ako povedal pán Ahmadinejad, že chce vyšetrovacú misiu o 9. 11. septembri. A rovnako vy, by ste mali Ehm, vyslať nejakú delegáciu do Iránu. Medzinárodný súd alebo medzinárodný tribunál by sa mal zaoberať vecami, ktoré sa dejú v Iráne. Na to, aby zaujal islamské krajiny a získali ich podporu. Vidíte, čo Ahmadinejad spravil v Libanone. Predtým, než tam išiel 450, dola- 450 miliónov dolárov dal libanovskej vláde na to, aby získali ich podporu. Takže ešte raz ďakujem vám všetkým. Ďakujem pekne. Pán Mostafaj, myslím, že to je veľmi dôležité svedectvo pre Európsky parlament a je veľmi dobrým signálom, ktorý ste povedali o vyslaní tej misie. Dobre, takže slovo dám teraz pani Scháke a potom pani Lochbíler. Thank you, Chair, and uh, thank you, Mohamed, for... Ďakujem veľmi pekne za vaše slova, ktoré sú v s tým, čo, čo, čo žiadajú uh, členovia výboru. No a chcem sa spýtať pár vecí o tom, čo môže svet urobiť pre občanov Iránu. Prezident Obama vydal vyhlášku alebo nejaké nariadenie, o porušovaní ľudských práv. Myslíte, že to je, hm, nejak pomôže? V tom, čo má robiť Európska únia, mňa zaujímalo, aká je podľa vás úloha Turecka. Pretože mnohí ľudia, ktorí odchádzajú z Iránu, idú do Turecka, rovnako ste hovorili o potrebe poskytnutia azylu. Máte nejaké príklady toho, čo by bolo dobré? Máme program nejakého poskytovania, poskytovania základného ubytovania, nielen azylu obyvateľom z Iránu. No a čo sa týka ešte Turecka raz, máte nejakú predstavu o tom, či dobre funguje UNHCR, alebo či by sme mali nejak zvýšiť eh, jeho kapacitu. Mám ešte viac otázok, ale myslím, že aj ďalší kolegovia, takže to nechám už na nich. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Šáke. Ja by som chcela povedať, že dnes je, sa uskutočnené stretnutie siete prístreškou ICOR, kde sa budú zaoberať tým, ako prijať správu ochrancov ľudských práv Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, teraz pani Loch Píler. Ďakujem, obmedzím sa len na otázku trestu smrti a myslím si, že všetky tie ostatné sú to rovnako relevantné, ale nebudem, nebudem to tu teraz nastolovať. E, pokiaľ viem, existuje návrh zákona v predložený v nánskom parlamente už od roku 2003, na zrušenie kameňovania ako trestu smrti, trest smrti kameňovaním je eh, to tam aj preto, že mnohí aktivisti, eh, ochrancovia ľudských práv v Iráne za to bojovali, ale myslím, že tí poslanci, ktorí sú bližšie tým eh, revolučným, blokujú tento návrh zákona. Rada by som vedela, či teda existuje nejaká možnosť, aby sa to vôbec dostalo do diskusie parlamentu a či je šanca, aby to parlament schválil. Čo sa týka tej zisťovacej misie, Áno, samozrejme, to je niečo, čo v podstate OSN robí, má pre špeciálnych spravodajcov pre všetkých prípady, kde sa porušujú ľudské práva a ani jeden z nich nedostal povolenie ísť do tejto krajiny, čiže máme tu určitú istý protiklad medzi rozhodnutím predsedov v parlamente, pretože máme v podstate delegáciu do Iránska, teraz do, do Iránu a teraz to bolo podmienené tým, že nás tam pustia len vtedy, ak pani Aštiany už nebude odsudená na trest smrti, smrti čo je teda oprávnená požiadavka, ale v podstate to opierame iba o jednu osobu, pritom e, v Iráne je viac ľudí, ktorí sú odsudení na trest smrti. Mali by sme to všeobecne povedať, ako sme povedali, hovorili Čína, Spojené kráľovstvo, e, iné krajiny, alebo v podstate mali by sme naozaj serióznejšie pristúpiť k práci parlamentu. A samozrejme viem, že to nie je moja úloha, nemôžem to požadovať, ale predsa len požiadam. Myslím si, že uh, pán Businy uh, Eh, za komisiu eh, mal pre nás dobrú správu, že koncom oktobra eh, sa hovorilo o týchto veciach, ale ja by som chcela navrhnúť, aby Samozrejme, nemôžeme navrhnúť program Euronews stanice, ale naozaj by bolo veľmi dobré, ak by sme mali nejaký seriál dokumentárnych alebo krátkých filmov o treste smrti, pretože aj v Iráne samotnom poznatky o e, celosvetovej diskusii na túto tému až také veľké nie sú. Ďakujem pekne. Áno, ak pán Busin je ochotný vystúpiť krátko, rada mu slovo odovzdám. Pán Businy, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže pre všetkým ďakujem, že ste nás pozvali a ďakujem aj za milé slova od pani Lochbil. Na úvod by som teda zareagoval hneď na to. Euronews verzia v perštine, teda perská mutácia vysielania Euronews, e, v najbližších dňoch e, v podstate začne vysielať, alebo teda pôjde do vysielania, je to pre nás dôležitý krok vpred, pretože sme presvedčení o tom, že je mimoriadne dôležité rozšíriť možnosti iránskych e, divákov dozvedieť sa o tom, čo sa deje v okolitom svete. Tieto programy myslím, by mali začať byť vysielané buď koncom tohto mesiaca alebo začiatkom novembra. Je dôležité zdôrazniť pritom dve veci. Poprvé, že to nie je nejaký úplne nový televízny kanál, ktorý by sa tu vytváral. Je to existujúca verzia Euronewsov a jednoducho bude tam doplnená tým existujúcim jazykovým mutáciám aj perská mutácia. E, je to po arabsky, po rusky a po turecky už teraz. E, <clears throat> druhá vec, vytvorením tejto novej jazykovej mutácie Eurospráv, Euronews chceme dosiahnuť, e, mať dosah na persky hovoriacu komunitu po celom svete. Samozrejme, mnohí z nich e, žijú v Iráne, ale nemali by sme zabúdať, že sú aj susedné krajiny, kde sú početné persky hovoriace komunity, to vysťahovalci z Iránu po celom svete, takže dúfame, že takto bude mať dosah na aj týchto občanov po celom svete, pretože Euronews má v podstate satelitné vysielanie, teda im dokáže pokryť uh, celý svet. Uh, ospravedlňujem sa, že som prišiel neskoro ale naozaj som sa s veľkým záujmom vypočul e, informácie aj požiadavky pána Mustafaja. Čo môžeme spraviť teraz? Predovšetkým sa pokúsime využiť všetky diplomatické cesty, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme iránskym orgánom vysielali jasné, jednoznačné správy o tom, že nás to trápi, o tom, že situácia ohľadom ľudských práv v tejto krajine je naozaj zlá a po druhé, o tom, že iránska vláda, iránske úrady jednoducho musia rešpektovať medzinárodné záväzky, pod ktoré sa dobrovoľne a slobodne podpísali tým, že podpísali a ratifikovali viacero medzinárodných dohovorov o ochrane ľudských práv, základných ľudských slobod, občanských a politických právach. Je to veľmi dôležité. Okrem iného aj preto, že tým, že im pripomenieme tieto ich povinnosti, e, nechceme, aby nás vnímali tak, že zasahujeme do ich e, vnútorných záležitostí, vnútroštátnych iránskych záležitostí. Jednoducho podobne ako v prípade medzinárodných dohovorov. Jednoducho je to niečo, čo Iránci spravili dobrovoľne, podpísali tieto dohovory, čiže podľa nás e, je len korektné žiadať od nich, aby rešpektovali svoje vlastné medzinárodné záväzky. Navyše by som e, chcel podstate pripomenúť viacero vyhlásení, ktoré vydala Catherine Ashton, vysoká predstaviteľka počas tohto roku, eh, je ich asi zo 10. Viacero demaršov, ktoré eh, boli vydané či už v Teheráne alebo v Bruseli. A takýmto spôsobom sa nám podarilo, myslím si, viesť zmysluplnú diskusiu s iránskymi úradmi, upozorniť ich na jednotlivé prípady, aj na všeobecnú situáciu a posledná vec, o ktorej by som chcel hovoriť, áno, áno, je v podstate zau, sú zaujímavé všetky tieto odvolávky na satelitný televízor, komunikácia, mobil, na internet a tak ďalej. Áno, prebiehajú veľmi, veľmi dôležité úvahy momentálne medzi komisiou, radou, členskými štátmi, aj medzi odborníkmi a súkromnými firmami. A dúfame, že na základe týchto úvah sa nám podarí prijať patričné opatrenia a zefektívniť naše zásahy alebo naše vystúpenia. Ďakujem pekne, ďakujem za veľmi informatívne vystúpenie, pán Businy. No, vidím, že toto pretlačová práva parlamentu by v podstate mohla byť otvorenú diskusiu s Euronews o tom, ako by sa dali lepšie na Euronewsoch zdôrazniť v, rôznych jazykových programoch e, tieto aspekty ochrany ľudských práv, pretože Euronews je veľmi dobrý nástroj. A po druhé, pán Businy, chcela by som vám pripomenúť, že dnes ste dostali písomnú otázku od pani Šarky a odo mňa ohľadom toho, čo spravia európske inštitúcie v otázke telekomunikačných noriem a rizika vývozu technológií sledovania do krajín, ktoré nečakajú na súdne rozhodnutie skôr ako použijú e, tieto zariadenia na to, aby kontrolovali a sledovali ľudí. A posledným rečníkom je pán podpredseda, pán Cemke.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 toto porušovanie ľudských práv má hrozný rozmer, napríklad v tom, ako sa e, vykonávajú popravy, ako sa vykonáva trest smrti, alebo aký má vzťah iránska vláda e, voči opozícii po posledných prezidentských voľbách. Ale naozaj by som chcel povedať, že iránska situácia sa nedá porovnať e, so situáciami v iných krajinách. Napríklad absolútne sa nedá porovnať so situáciou v Severnej Koreji, to je úplne izolovaný štát. E, v Iráne počas posledných prezidentských volieb e, v podstate bolo viacero kandidátov e, na funkciu prezidenta a poprvýkrát v podstate politická opozícia sa aktivizovala v takém širokom, takej širokej škále. A mm, moja otázka, ako hodnotiť určité trendy, určité tendencie, pretože keď robíme analýzu situácie, tak mám pocit, že hovoríme o niečom, čo sa deje dnes v súčasnosti, ale ja by som bol za to, aby sme sa pozreli na to z určitej časovej perspektívy, ako na proces a preto by som chcel požiadať vás, ktorí poznáte situáciu v Iráne oveľa lepšie ako ja, po prezidentských voľbách v Iráne Mm, vnímate určité tendencie v tom zmysle, že verejné úrady začínajú rešpektovať ľudské práva, alebo práve naopak? Máte pocit, že to, že sa politická opozícia aktivizovala, že to v podstate ešte viac rozúrilo štátne orgány. Myslím si, že všetky politické prostriedky, ktoré tu máme k dispozícii a informácie by mali zohľadňovať nielen súčasnú situáciu, ale aj to, či miestne úrady korigujú svoje stanoviska a, alebo svoje postoje. Ďakujem. A teraz e, na 5 minút dávame naspäť slovo pánovi Mostafajovi, aby zareagoval na otázky, ktoré tu zazneli. Ďakujem pekne. Ja by som chcel ešte raz poďakovať za to, že venujete pozornosť tejto problematike. Chcel by som poďakovať hlavne tým, ktorí vyjadrili sa k Iránu. Po voľbách v tejto krajine sme boli svedkami toho, že mnohí ľudia začali protestovať proti ich výsledkom. A skutočne mnoho ľudí, milióny ľudí vyšli do ulic. Ale čo sa na rozdiel v od iných krajín, krajín, krajín, kde v Iráne je, že moc vychádza z ropy a z prírodných zdrojov a rada, teda vláda, dokáže potlačiť práva svojich občanov prostredníctvom moci, ktorú má z prírodných zdrojov, surovín a z ropy. No a týmto bohatstvom vďaka tomu dokáže vláda zamestnávať políciu, strážnikov verejného poriadku, mobilizované jednotky, takže v celej krajine sa propaguje policia. No a s tým bohatstvom tiež môžu nakupovať technológie a využívať ich prezident Obama urobil veľmi pozitívny krok a v Iráne to malo veľmi pozitívnu odozvu. Podobné kroky sa dajú podniknúť aj proti iným porušovateľom ľudských práv a Európska únia môže prijať kroky, to môže byť veľmi pozitívne, pozitívne prijaté v Iráne no a v Iráne bolo schválené mnoho konvencií, napríklad konvencia o právach dieťaťa, ale zatiaľ čo ten dohovor bol prijatý, a tak dieťa sú popravované na to, aby Irán dokázal čeliť výzvam, tak využíva nové metódy. Represívne metódy. Minulý rok sa popravy mali zapracovať aj do našich zákojov a mali sa vzťahovať aj na blogerov. Myslím, že Európska únia a Bezpečnostná rada OSN by sa mali snažiť namiesto hospodárskych sankcií voči iránskym občanom uvaliť politické sankcie. Voči Iránu neboli nikdy uvalené politické sankcie. Prečo by lídry, ktorí porušujú ľudské práva, mali mať možnosť vystupovať v zahraničí a zúčastňovať sa schôdzi a využívať zariadenia iných krajín na to, aby ich eh, si mohli otvárať účty v cudzích menách v iných krajinách a využívať ich na finančné transakcie. To sú veci, ktoré treba zvážiť, ale spoločný záujem viedol k tomu, že na ľudské práva sa ako si zabúda. No, spoločnosť, v ktorej žijeme, sa stala globálnou dedinou. Nemôžeme byť lahostajní voči tomu, čo sa deje v Iráne. Všetky krajiny si musia pomáhať. Severná Kórea potrebuje podporu, ako aj Číňania potrebujú podporu. No a preto otázka ľudských práv by mala byť prioritou. Záujmy individuálne by mali ísť bokom. A ak sa nám to podarí tak nájdeme mnoho riešení a mechanizmov, ako pokračovať a ako pomáhať presadzovať ľudské práva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, veľmi pekne za to, že ste dnes prišli a som si istá, že v budúcnosti ešte určite budú prebiehať kontakty medzi vami a poslancami Európskeho parlamentu. Isté, treba sa zamýšľať nad politickými sankciami, obmedzeniami vycestovania a to z viacerých krajín, kde sa porušujú ľudské práva a vinníci môžu stále cestovať. Slobodne. Ďakujem pekne, že ste nás na upozornili. Nuž a teraz zvyšok času budeme venovať nariadeniu o Frontexu. Frontexe. Je tu pozmeňujúci návrh nariadenia Rady na výbor pre zahraničné veci a zautorizoval predložiť eh, stanovisko pre náš výbor no a náš podvýbor vypracoval toto stanovisko a hlasovanie na výbore pre zahraničné veci sa uskutoční 1. decembra. Našim našou spravodajkyňou je pani Loch Píler a ja by som vás chcel upozorniť na Indikatívny časový harmonogram dnes je prvé zváženie návrhu stanoviska pani Loch Bihler, to na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 27. oktobra 12.00, 29. novembra sa uskutoční na podvýbore druhé posúdenie stanoviska a posúdenie pozmeňujúcich návrhov, návrhov a hlasovanie eh, na výbore pre zahraničné veci uskutoční 1. decembra. No a výbor pre výbor LIBE bude hlasovať 9. decembra tohto roku. Môžem vám, ktorí ste tu, vysvetliť eh, nejaké pripomienky k návrhu Zase Nikolás Bežer je tu riaditeľ Amnesty International. Ďalej je tu Stefan Kessler z jezuitského centra pre utečencov a ďalej pani Marlin Garlik z UNHCR v Bruseli. No a počula som, že Frontex v tejto debate zastupuje pán Richard Ares Baumgartner. Takže, ako prvá dostáva slovo pani Traf Lochpiller. Um, Ďakujem, pani predsednička. Pozmeňovacie návrhy sú k dispozícii v písomnej forme. Nebudem sa teraz zaoberať jednotlivými z nich, ale dám vám taký všeobecný prehľad. Náš e, výbor sa sústreďuje v hlavnej miere na stanovenie primeraného rámca pre prácu Frontexu a pre e, transponovanie, pre, pre dobré transponovanie týchto predpisov. Poprvýkrát sa v predloženom materiáli poukazuje na to, že Frontex musí vykonávať eh, svoju prácu tak, aby eh, sa zároveň zohľadňovali ľudské práva. Ako všetci eh, viete, aj mimo parlamentu sa nám sme sa e, mali možnosť oboznámiť s prípadmi porušovania ľudských práv. Samozrejme, nemá to na svedomí len Frontex. Existujú rôzne e, systémy na zabezpečenie hraníc, takže treba e, to celé zakomponovať do celkového aspektu a pohľadu na politiku, na migráciu, na poskytovanie azylu. Teraz sa však sústreďujeme len na Frontex. Musím vám povedať e, aj o e, debatách, ktoré dla. Pred 14 dňami Libe organizoval cestu služobnú do Varšavy, do jedného z centier Frontexu a tam sú naozaj ešte e, konflikty, netýkajúce sa len ľudských práv, napríklad aké práva majú ochrancovia národných hraníc v porovnaní s Frontexom k, aká bude pozícia Frontexu, keď bude mať jednotné zabezpečenie európskych hraníc, respektíve aké finančné prostriedky poskytuje Frontexu EU signifikantne bol navýšený rozpočet Frontexu, čiže či tieto finančné prostriedky postačujú alebo nie. Takže sú to rôzne aspekty, ale my sa sústredujeme len na ľudské práva. Vo Varšave, e, teda Frontex a vedenie Frontexu stále prehlasuje, že má záujem o väčšiu transparentnosť. Ja som povedala už vo Varšave, že budeme mať toto vypočutie. Je veľmi pekné, že niekoho z Frontexu tu môžeme privítať a malo by to byť aj e, čosi záväzné, aby e, sa poskytovali e, správy o implementácii mm, týchto pravidel do práce Frontexu, pravidel na udržiavanie ľudských práv. Komisia je dobré teda, že konštatovala, že je veľmi dôležité, aby pri eh, práci boli dodržiavané ľudské práva. Po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy máme dočinenia s inou situáciou. Eh, je vytvorený nový právny eh, rámec a sú stanovené aj iné kompetencie Európskeho parlamentu. Čo sa týka rozšírenia mandátu, v rámci toho rozšíreného mandátu sa konštatuje, že e, môžeme preskúmať, či e, Frontex rámci dodržiavania ľudských práv aplikuje všetky stanovené pravidlá. Toto mm, nebude len takto všeobecne konštatované, ale pozrieme sa veľmi presne na to, či základné práva budú e, zaručené, dodržiavané a chránené. Takže toto je taká červená niť, ktorá sa nesie všetkými mm, návrhmi Upozornila som tiež na to, že existujú komplikované e, otázky medzinárodného práva, napríklad záchrana na mori. Aký právny e, základ, e, z akého právneho základu sa vychádza? Prebehlo vypočutie v spolupráci so zelenými správnymi odborníkmi a komisiou, ktorí nám tiež nevedeli dať presnú odpoveď. A ja som v rámci e, nášho stanoviska upozornila na to, že je dôležité, aby sa výbor Libe aj naďalej e, zaoberal vyriešením týchto právnych relevantných otázok. Takže vítame samozrejme návrhy komisie, avšak kladieme konkrétne požiadavky, aby e, jasnejšie e, prezentovala zásady práce, e, zásady teda lepšieho dodržiavania ľudských práv. Parlament už v roku 2008 požadoval nezávislé vyhodnotenie, avšak reakcia na našu požiadavku e, nebola žiadna a teraz musíme skutočne sa zasadiť o to, aby sme e, dostali nezávislé vyhodnotenie, aby sme my v rámci tohto hodnotenia e, mohli pôsobiť a pôsobili v rámci neho aj e, ďalšie nezávislé organizácie, agentúra pre základné ľudské práva, ďalšie relevantné nevládne organizácie, ktoré disponujú obsiahlymi poznatkami. Vychádza sa pri týchto hodnoteniach z 5-ročnej lehoty. Ja však navrhujem, aby na začiatku boli e, tieto vyhodnotenia každoročné, keďže má Frontex vypracovávať každý rok správu o svojej činnosti, možno by e, to bolo mm, vhodné, aby aj toto vyhodnotenie sa robilo na ročnej báze. To, čo je v návrhu, teda navrhujem, aby e, sa nehodnotilo len dodržiavanie ľudských e, práv, ale mali by sme to mm, upresniť. E, a síce mali by sme sa zaujímať presne o to, do akej miery bola dodržiavaná charta základných ľudských práv. Ide tiež o to, že potrebujeme monitoring, nezávislý monitoring, ako sa tieto záväzky dodržiavajú. monitoring nie len toho, či sa dodržiava cieľ, ale či sa cieľ konkrétne v praxi aj naplňajú. Preto je veľmi dobrá spolupráca s Vysokým komisárom pre e, otázky utečencov, aby aj UNHCR sa e, mohla podieľať na všetkých misiách a aby e, sme sa tu zamerali na otázky azylovej politiky. Čo je nové? Majú byť poskytované e, správy o, o prípadoch, ktoré sa vyskytnú, o incidentoch, ku ktorým dôjde. Avšak aj e, tu musí byť zabezpečené, aby sme sa mohli následne opýtať, kto je zodpovedný za prípadné porušovanie ľudských správ. Ďalším návrhom je, aby sa konali pravidelné školenia pracovníkov Frontexu, napríklad v spolupráci s agentúrou pre ľudské práva. To je pozitívne. Avšak aj tu by sme eh, radi navrhli, aby boli zapojené aj eh, organizácie z občianskej spoločnosti. Ďalej navrhujem, aby sa e, využila, e, využil púl odborníkov, ktorých Frontex môže osloviť, ktorí sa zaoberajú otázkami azylovej politiky, ochrany ľudských práv, ktoré sa e, vyznajú aj v otázkach medzinárodnej ochrany osôb, ktoré e, potrebujú mimoriadnú ochranu. Čiže aj toto sú ďalšie polia, o ktoré možno rozšíriť e, činnosť Frontexu. Máme tu ešte odborníkov, ktorí sa budú venovať jednotlivým témam, takže nepôjdem tu do hĺbky a už teraz ďakujem odborníkom, aj tým, ktorí tu nie sú prítomní. Ja som e, bola veľmi povďačná za detailné návrhy, ktoré boli predložené parlamentu. Nemám ešte odozvu z výboru LIBE, ako e, ponímajú, ako teda prijali naše pozmeňovacie návrhy, práva parlamentu e, byť informovaný a mať relevantné informácie. Tam myslím si, že na tom sa dohodneme, že to je potrebné prebehlo nedávno vypočutie, respektíve rozhovor medzi LIBE a Európskym poverencom pre ochranu údajov. Výsledky zatiaľ žiaľ nepoznám. Ale dôležité je, že máme rovnaký názor na to, že Frontex musí e, vypracovať primeranú e, politiku ochrany e, údajov. Aj vo Varšave som sa zaujímala o to, ako sa zaobchádza s údajmi pri readmisii jednotlivých osôb a bola som potešená, že sa neposkytujú ďalej informácie, ale ak to nie je presne niekde ustanovené, je veľmi komplit, komplikované zistiť, či je to v súlade s ľudskými právami, či teda postupy sú v súlade s ľudskými právami alebo nie. Takže toľko odo mňa na úvod. For... Ďakujem veľmi pekne, pani Lochbiller. No a návrh komisie je už teda vítaný. Správne povedala ona ho. Trochu ďalej zlepšila, aby lepšie zlepšila, <laughs> aby teda zlepšila aspekty ľudských práv No a teraz by som sa chcela spýtať, či tieňový spravodajca pani Kumucakos by chcela niečo povedať. Teda pán Kumucakos. Ďakujem pekne. Je mi veľkým potešením, že sa môžem podielať na prácach pod výboru pre ľudské práva. Ja som z AFET a, a ak dovolíte, pochádzam z krajiny, z Grécka, ktoré v podstate je na akýsi hranici, respektíve e, s Európskou úniou. Už v roku 2010 82 všetkých, e, ktorí sa snažili dostať do Európskej únie, prešlo cez nás. A teraz k diskusii o Frontexe je to prvý výmena, prvá výmena názorov veľmi užitočná. Pani predsednička, našim spoločným cieľom je mať funkčný Frontex a e, úplné rešpektovanie ľudských práv. Návrh nariadenia, ktoré predložila komisia, sa uberá týmto smerom e, tento návrh dôrazňuje to, že treba mať lepšiu prípravu, lepšiu koordináciu a lepšiu výkon e, misií Frontexu. E, bez toho, a to je zároveň veľmi dôležité, bez toho, aby sa náhodilým spôsobom uplatňovali policajné represie. V návrhu nariadenia komisia uspokojím spôsobom našla dobrú rovnováhu, naozaj veľmi, veľmi ťažkú nejakú eh, rovnovahu medzi efektívnosťou a tú ľudskou eh, citlivosťou týchto otázok, tých ľudských aspektov. E, mali by sme sa pokúsiť zachovať e, túto krehkú rovnováhu, e, ktorú nebolo vôbec ľahké dosiahnuť. Návrh stanoviska nášho, našej kolegyne obsahuje množstvo pozitívnych aspektov a chcel by som jej poblahoželať k odvedenej práci, ale zároveň mám pocit, že je potrebné povedať, že v niektorých prípadoch jej návrhy eh, v podstate predstavujú riziko, že narušia túto citlivú rovnovahu, o ktorej som hovoril. Napríklad mm, v ide o ten prípad, kde chceme, aby Frontex riešil otázky, ktoré nespadajú do jeho kompetencie, napríklad otázky azylové. Mm, sú tu určité návrhy, ktoré podľa nás stiažia celú, celý postup kontroly a hodnotenia, pretože návrhy našej kolegyne často E, v podstate zachádzajú príliš ďaleko. Samozrejme, sú tu aj pozitívne aspekty tohto nariadenia. Napríklad v návrhu komisie sa upresňuje právny rámec, E, upresňuje sa tam e, funkcia alebo misia Frontexu, sú tam povinné vzdelá, povinné v podstate vzdelávacie podujatie v oblasti ochrany ľudských práv, práv zvyšuje sa tam kontrola, transparentnosť, pravidelná, e, pravidelné hodnotenie a potom je tam akýsi etický kódex, a tu si môžeme následne potom pozrieť, že tu sme našli túto rovnovahu, o ktorej som hovoril a samozrejme sme ochotní diskutovať o týchto návrhov pani Lokbiren, spolupracovať s ňou, ale m, mm, predsa len by sme mali zohľadniť problémy, o ktorých som hovoril. Nebudem tu nejak e, naťahovať čas a predlžovať diskusiu o návrhu nariadenia o Frontexe, ale chcel by som len v krátkosti e, spomenúť e, jeden z problémov, ktorý nás trápi. Napríklad v rámci spolupráce medzi Frontexom a členskými štátmi e, mať potrebné aj po misii určité konzultácie a diskusie medzi Frontexom a krajinou, alebo teda členskou krajinou tam, kde prebieha, prebieha táto misia. Je to úplne normálne, je potrebné viesť takéto konzultácie v každom prípade mať dialog. Je tu ide o spolurozhodovanie medzi Frontexom a tou členskou krajinou, príjímacou členskou krajinou tejto misie, pretože chceme, aby e, zástupca ďalšieho členského štátu napríklad sa takisto zúčastnil tejto operácie e, Frontexu. Ide o to, do akej miery sme ochotní v tejto fáze spraviť hodnotenie zdrojov, štruktúr, ktoré má daná krajina pri kontrole hraníc. Sme ochotní prijať akúsi kontrolu, sme ochotní prijať to, aby Frontex kontroloval niečo, čo spadá do národnej suverenity. To je veľmi, veľmi citlivá otázka, hlavne na tej politickej úrovni a mali by sme sa do nej pustiť. A takisto e, v rámci projektu e, nariadenia komisie je tu otázka, otázka e, nezávislých ochrancov hraníc nie je tu jednoznačne upresnená. Chcel by som vedieť, či v podstate tu ide o vytváranie nejakej novej inštitúcie alebo e, nového inštitútu. Ďakujem pekne za e, vypočutie mojich názorov. Samozrejme, spolu, budem spolupracovať s našou spravodajkyňou. Samozrejme, tá úloha je ťažká a ten postup nie je jednoduchý. Ďakujem pekne. A teraz by som rada požiadala našich hostí, aby vstúpili do diskusie. A keďže e, máme trošku predsa len časový problém, nie je to poprvýkrát, ale máme časový problém, chcem požiadať našich kolegov, e, rečníkov, aby vystupovali kratučko, skôr sa obmedzili na tých 7-8 minút a nie, nevyužili celých 10 minút. Určite sa vám to podarí a budeme mať možnosť aj na diskusie. Takže Nikolás Beržach, z Amnesty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, za to, že sme znova dostali príležitosť e, vyjadriť sa k tomto veľmi dôležitému nariadeniu. Dnes hovorím v mene Amnesty International a Európskej rady pre utečencov a k dispozícii máte podrobný dokument, kde e, uvádzame právny rámec a aj komentujeme e, návrh komisie. Chcel by som sa poďakovať pani spravodajky. Myslím, že ten návrh správy sa uberá naozaj, naozaj veľmi dobrým smerom a obsahuje väčšinu tých vecí, o ktorých by som ja dnes chcel hovoriť. Áno, v podstate sú tam také tri veľmi pozitívne prvky v tomto návrhu. Jedným je objasnenie právneho rámca, takže návrh potvrdzuje jednohlasne, že aktivity Frontexu daň sa vzťahuje šengenský hraničný kódex a že musia byť konáne v súlade s týmto kódexom. Môžem vám pripomenúť, že tento šengenský hraničný kódex hovorí o plnom rešpektovaní ľudských práv, nediskriminovanom prístupe, ochrane a rešpektovaní nenúteného návratu do krajiny pôvodu. E, hovorí sa tu o spoločných e, operáciách návratu. Tam je treba zabezpečiť, aby tieto operácie návratu boli vykonávané ľudským spôsobom. A potom sa tu kladie dôraz na vzdelávanie e, hraničnej e, stráže e, pri operáciách ochrany hraníc. Je to veľmi vítaný a pozitívny krok tým správnym smerom. Ale máme aj viacero obav a zoskupím ich do štyroch kategórií. Poprvé, nový legislatívny rámec ostáva úplne nejasný v tom zmysle, čo konkrétne majú robiť členské štáty a Frontex, aby splnili tie normy, ktoré sa v návrhu splňajú ohľadom ochrany ľudských práv. E, nepodpisuje sa tam ani ten právny rámec, e, že je potrebné identifikovať tých, ktorí potrebujú ochranu a ktorí sú zraniteľní. E, sú tam okolnosti na zdravotnú pomoc a umožniť ľuďom prístup k azylovému postupu. Čiže vítame, že sú tam také konkrétne opatrenia v návrhu, pretože ak nie, tak by to v podstate by to stali len prázdne slova, ale nehovorí sa tam o tom presne, ako sa to bude implementovať. Druhá skupina, rozširujú sa tam kompetencie Frontexu, áno, ale rámec zodpovednosti ostáva veľmi slabý, aspoň v troch veciach. Je tam slabý rámec odpovednosti v tom, že sa tu vôbec nehovorí o posilnení úlohy Európskeho parlamentu v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. To znamená, Európsky parlament nemôže byť lepšie informovaní a, a kontrolovať lepšie. Uvedomujeme si, že pani Leitner pravidelne podáva správy, ale v podstate to nie je povinnosť robiť to z vlastnej iniciatívy. Takisto tu nie je žiadna úloha pre občianske spoločnosti alebo nezávislých pozorovateľov e, vo vládnej štruktúre Frontexu. Nie je tu žiadna konzultácia napríklad ohľadom pracovného programu v praxe e, Máme samozrejme medzivládnu správu e, medzi tými krajinami. Nie je tam transparentnosť a je to celé v hľadisk, akoby utajené. E, takisto tie pohraničné operácie sú iné ako tie spoločné e, návratové operácie. To tam treba doplniť. Predpokladá sa tam mechanizmus nahlasovania problémov ale e, nehovorí sa tam o porušovaní ľudských práv. Čiže bez monitoringu nie je možné zabezpečiť, aby tieto e, v podstate problémové prípady budú zaevidované. E, a po tretie, teda tretia skupina, spolupráca s tretimi krajinami sa tu posilňuje, ale deje sa to bez toho, aby tam boli konkrétne záruky. Čiže opäť sú tam správne slova, správny rámec, ale nič konkrétne ohľadom konkrétnych opatrení, ktoré zabezpečia to, že práva budú chránené a že nedojde k porušeniu práv. A štvrtá, posledná skupina vecí je to vlastne to pozitívne pozitívne e, v podstate opatrenia na ochranu ľudských práv pri návratových operáciách. Je tu obrovský počet, zdvojnásobil sa počet týchto návratových operácií, v podstate o 500% vstúplo v porovnaní s predchádzajúcim e, obdobím, čiže je veľmi dôležité, že sú tam tie ochranné klauzule, ale boli by sme radi, ak by sa tam ešte pridali ďalšie ochranné aspekty a dúfam, že to je konštruktívne. A potom monitory by mali mať neobmedzený prístup k monitorovaniu celého procesu do všetkých priestorov. Spoločné operácie operácie, ktoré vykonávajú viaceré členské štáty, tam musia mať monitory príležitosť preskúmať všetky aspekty a riešiť prípady všetkých tých, ktorí sú vyvážaní. Monitory by mali mať jasné informácie a mali by byť informácie o tom, aké pra- ľudské práva sa tam uplatňujú, mali by byť aj následné mechanizmy e, po hlásení, mali by tu byť mechanizmy na to, aby sa e, zastavil alebo zrušilo rozhodnutie o návrate a monitoring toho, až kým sa tieto vracané osoby nedostanú e, priamo na miesto do svojej um, krajiny pôvodu. Ďakujem pekne a teraz požiadam pána Kesslera, aby sa vyjadril. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za slovo. naše organizácie podporuje činnosť na celom svete, no a na základe tohto by som chcel povedať niečo k tomu, čo bolo predložené. Sekretár, sekretariát mi povedal, že musím, že mám byť stručný, no a preto sa budem snažiť nezachádzať príliš do detailov, ale rád by som sa vyjadril eh, k niektorým častiam textu pani Lochbíler. Rád by som zdôraznil, čo pani Lochbíler povedala, že základné práva to je súčasť práva EÚ a kvôli tomu majú všetky agentúry EÚ povinnosť vrátane Frontextu podporovať ľudské práva. A to aj vrátanie migrantov. No a to treba, aby bolo zohľadnené v právnom rámci agentúry. Myslím, že dnes ráno sme viac menej priamo alebo nepriamo hovorili o dôvodoch, prečo ľudia utekajú. Niektorí hovorili, hovorili sme o pôvodnom obyvateľstve v Afrike, o Iráne, o treste smrti. A musíme Eh, si dávať pozor, aby tí, ktorí utekajú pred porušovaním ľudských práv, aby mali dostatočnú podporu, aby u nás našli eh, bezpečnosť. No a ja som chcel upraviť pozornosť na krajiny ako Líbia, Alžísko alebo Maroko. Vieme, pretože s tými ľuďmi pracujeme o mnohých prípadoch, ktoré jasne ukazujú, že aj keď títo migranti v krajinách sú uznaní a je im uznaný štatút utečencov, tak nemajú ani najzákladnejšiu ochranu a nemajú prístup ani k základným hospodárskym a sociálnym právam. Oni jednoducho spadnú do pasce, pretože nemôžu ísť, ísť, ísť dopredu ani nemôžu pokračovať, ani nemôžu sa vrátiť. Nemajú možnosť dostať sa z tejto hroznej situácie. No a preto je veľmi dôležité eh, da, venovať pozornosť eh, týmto tranzitným krajinám. No a preto eh, vítame pozmeňujúce návrhy ktoré navrhuje pani Loch Bieler a ktoré sa zameriavajú na to, aby ľudské práva boli súčasťou vyhodnotenia rizik a vzťahov s jednotlivými krajinami. Pani Bieler navrhuje vytvorenie istej skupiny expertov, ktoré by podporovali kapacitu agentúry. No a avšak nie je celkom jasné, čo znamená posilňovanie, no a čo a tiež aká má byť úloha týchto expertov. No a preto by som chcel povedať, že experti a agentúry musia mať rovnakú úlohu ako UNHCR a iní aktéry. A to tiež pomáhať tým, ktorí konajú v kontexte pozemných operácií a musia sledovať, čo sa deje. Ďalší pozmeňujúci návrh sa týka prístupu to navrhu, to príjmame, ale možnosť, možnosť azylu, ale my chceme, aby bol azyl spojený s medzinárodnou ochranou, pretože termín medzinárodná ochrana sa týka azylu. No a rovnako vítame objasnenie čo sa týka podávania správ o incidentoch, ale potrebujeme, aby boli preverované dôveryhodné obvinenia. No a kto rozhoduje o tom? Myslím, že rozhodnutie a vyšetrovanie nejakého obvinenia môže preukázať, či je dôveryhodné alebo nie. No a ďalej procesy a monitoring návratu. Nož vítame návrhy pani Lochbíler o monitoringu. Text by mal jasne povedať, že monitoring nezávislo znamená nielen nezávislo od Frontexu, ale tiež nezávislo od eh, orgánov členských štátov pretože inak sa možno dostaneme do konfliktu. Dúfam, že moje pripomienky boli dostatočne stručné a veľmi rád zodpoviem ďalšie, ďalšie otázky. Ďakujeme za tieto pripomienky, pán Kessler. A ja by som teraz dala slovo pani Marlene Garlick. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Úrad UNHCR neustále vyzýva, aby boli tam zapracované, zapracované garancie azylu a vstupu na, na priestor. No a sme organizáciou, ktorá musí byť konzultované. UNHCR má špeciálnu úlohu a odbornosť pri poskytovaní poradenstva členským štátom. No a sem patrí dnes patrí návrhy o Frontextu, ktorého Čína sa priamo týka utečencov. Aj keď Frontex nemá mať na ochranu ako orgán, ktorý ktorý nemá moci podľa aký komunotér, tak treba všetko robiť v súlade s, so zmluvami. Nože súhlasíme so správou pani Loch Píler a s navrhovaním, s navrhovaným s navrhovanou revíziou. No a medzi týmto vítame navrhovaný, navrhované posilnenie rámca, tak aby že agentúra musí um, dodržia všetky medzinárodné ustanovenia na ďalej. Ďalšie veci týkajúce sa readmisie sú tiež vítané, avšak UNHCR súhlasí, že hlavná výzva je konkrétna implementácia ustanovení o ľudských právach. To sa dá zaistiť len vtedy, keď sa to bude e, aplikovať e, personál na priamo v teréne a treba, aby mal personál um, autoritu aj štruktúry na to, aby dokázali identifikovať a, a efektívne reagovať na potreby ľudí, ktorí hľadajú azyl. No a UNHCR, preto okrem súčasných návrhov odporúča definovať právny rámec a dať tam jasné povinnosti. Ďalšia, ďalšia vec, čo sa týka usmernení o medzinárodnej ochrane, to by malo byť súčasťou operačného plánovania všetkých koordinovaných operácií UNHCR my sme boli tiež radi, a keby tam boli nejaké štandardy o, o operáciách pre moria. UNHCR tiež odporúča, aby nezávislý monitorovací mechanizmus, ktorý sa predpokladá na readmisné operácie, mal byť ďalej rozvíjaný a vzťahovať sa na personál Frontexu vo všetkých spoločných operáciách Niektoré návrhy sa týkajú zlepšenia schopností Frontexu na reagovanie na výzvy. UNHCR tieto ciele podporuje, ale tiež súhlasíme, že to nemôže nejak brániť, ale podporovať dodržiavanie ľudských práv v EÚ. Školenia sú súčasťou veľmi dôležitou sú, súčasťou je to jedna z hlavných aktivít Frontexu v ostatných rokoch. UNHCR víta e, ustanovenia, že školenia, školenie je kľúčovou agentúrou, kľúčovou vecou pre vzdelávanie e, kvalitných e, zamestnancov. Potenciálni partnery Frontexu musia byť zapájani do všetkých nástrojov vzdelávania. Rovnako podporujeme podporné týmy a rovnako právo o azyle má byť tam explicitne uvedené. Návrhy komisie hovoria o tom, o spoločnom vedení operácií členských štátov na to, aby sa zaistila dobrá, dobré hodnotenie implementácia. UNHCR víta tieto ustanovenia, ale myslíme, že porušovanie ľudských práv a medzinárodná ochrana musí byť jedna z podmienok, na základe to, ktorej Frontex môže ukončiť spoločné operácie. UNHCR tiež víta uvedenie medzinárodných práv a povinností No a v tomto ohľade expertné jednotky, o ktorých sa hovorí v správe, by mohli zohrávať dôležitú úlohu. My by sme tiež boli radi, e, keby sa to mohlo nezávislo monitorovať a hodnotiť e, zo strany nezávislých orgánov, či už na základ nejakých ad hoc, ad hoc dohod alebo mm, medzinárodne platných dohod. No a čo sa týka úlohou Frontexu v readmisii UNHCR uznáva právo členských štátov vrácať ľudí po, po tom, čo prehodnotenie žiadosti príde k záveru, že nie je potreba udeliť medzinárodnú ochranu. Avšak treba to implementovať tak, aby tu bol výhľad na efektívnu reintegráciu. No a preto odporúčame zapojenie Frontexu do readmisných operácií a to súčasne s minimálnymi štandardmi, a ktoré sú súčasťou smernice o readmisii. Prepačte, pani Karlik, bohužiaľ hovoríte príliš rýchlo a bohužiaľ máme málo času. Takže prosím, nechoďte rýchlejšie, ako žijete dobre. Dobre, takže na záver UNHCR je presvedčené o tom, že výročné správy o rednizných aktivitách by mali byť tiež verejne prístupné a to pre parlament a ostatných, ktoré sledujú jeho Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, ja sa budem snažiť hovoriť potichu. Pardon, pomaly. No a teraz sa dáme slovo komisii. Pán Nielsen, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem za túto príležitosť vystúpiť v diskusii posilnenie aspektu bolo jedno z priorit komisárky Malmstromovej a preto som veľmi rád, že tu zazneli tie pozitívne slova o týchto aspektoch. Možno skutočne len veľmi stručne, len trošku perspektívy o úlohe Frontexu. Členské štáty uplatňujú európske právo a chartu základných práv každodenne, keď kontrolujú šengenské hranice a vykonávajú readmisiu. Odhadujeme, každý rok sme mali asi 9 miliónov prekročení hraníc na vonkajších šengenských hraniciach. 900 miliónov. Úloha Frontexu v tomto kontexte je a bude mm, značne obmedzená. Frontex sa nemôže zapájať operatívne uh, všade na hraniciach a stále počas celého roka. My by sme videli, radi videli nárast aktivít Frontexu, ale buďme realisti, jednoducho sa to nedá. Čo sa týka počtov zásahov Frontexu, tie budú nedele obmedzené. A tým sa dostávam k tomu, že chcem len pripomenúť, že bez ohľadu na či tam Frontex je alebo nie, ten istý právny rámec, čo sa týka EÚ práv a e, charty o ochrane ľudských práv, je potrebné dodržiavať. A do určitej miery by som chcel použiť, že musia dodržiavať najvyššie normy ochrany ľudských práv, ale nepoviem to, pretože to v podstate nie je otázka áno alebo nie, je tu dodržiavanie. Jednoducho to nie je niečo, o čom je možné rokovať. To isté musí platiť rovnako bez ohľadu na prítomnosť alebo absenciu Frontexu. Samozrejme, Frontex vo svojej úlohe musí niesť svoju vlastnú zodpovednosť ako verejný orgán a musí uh, zodpovednosť za to, že prispieje k úplnému dodržiavaniu ľudských práv počas celých operácií, ktoré koordinuje, ale nemôže jednoducho preziať túto zodpovednosť, nemôže e, dojsť k nejakému odobratiu zodpovednosti jednotlivých členských štátov. Povedia, dobre, Frontex tu nie je, takže nemusíme ich dodržiavať v plnom rozsahu, znižme úroveň. Takže aká je presná úloha Frontexu? Tu uvádzame, dokonca vo svojom návrhu, keď chceme posilniť postavenie Frontexu, chceme, aby Frontex ostal koordinujúcou agentúrou. Nie je a nestane sa to rozhodujúcou agentúrou rozhodnutia ohľadom odmietnutia vstupu, odhodnutia zaobchádzania so žiadateľmi o azyl. To všetko zostáva v kompetencii členských štátov. A e, to znamená, nemení sa právny rámec, E, členské štáty aj komisia ako ochrankyňa zmluv sú zodpovedné za dodržiavanie EU legislatívy. Ako takej nemôžeme prerobiť Frontex e, na, do nejakej funkcie sudcu alebo prokurátora, ktorý by posudzoval, či členské štáty dodržujú pravidla alebo nie. Ale úloha Frontexu je veľmi dôležitá. Chcem zareagovať na niektoré veci, ktoré tu zazneli. Áno, účelom nahlasovania incidentov je to, že by sa to malo používať pri všetkých náznakoch porušovania ľudských práv. To je jasné, je to všeobecná zodpovednosť pre všetky verejné orgány. E, je to v podstate stanovené Štrasburským súdom, čiže vychádzame z judikatúry. Ehm, Frontex by mal mať možnosť ukončiť operáciu v prípade porušovania ľudských práv. Je pravdou, že monitoring, monitor celého letu by mal byť k dispozícii počas celej fázy pred počas a po lete a mal by mať prístup ku všetkým informáciám o všetkých osobách počas celého toho postupu. A áno, výročná správa monitorovacieho mechanizmu by mala byť zverejnená v plnom rozsahu. Čo sa týka osobných údajov, momentálne Frontex spracúva osobné údaje pre vlastné operácie, to je pravda. E, Európsky dohľadný orgán e, pre ochranu údajov to overoval, povedal, že to je zákonné. Nebude sa tu rozširovať mandát Frontexu v tejto oblasti, ale to určite niečo, o čom sa bude diskutovať medzi inštitúciami. Otázka azylu. Zdôrazním potrebu jasne tu rozlišovať medzi úlohami a kompetenciami Frontexu a novej podpornej kancelárie pre azyl, ale samozrejme je tu úzka spolupráca. Vždy sme zastávali tento názor a myslím, že sme to jasne dohovorili už v roku 2008, že bol by ideálne, ak by členské štáty podporili operatívne e, Frontexu na kontrolu hraníc a ten nový úrad pre kontrolu žiadateľov o azyl, samozrejme v úzkej spolupráci. A ešte posledná vec, ak môžem, sa týka otázky monitorovania spoločných operácií. Samozrejme sa nad tým zamyslíme a chcem upozorniť iba na to, E, že účasť pozorovateľov v spoločných operáciách, tá sa už predpokladá v tomto návrhu a malo by sa to vnímať tak, že sa to vzťahuje aj na také organizácie ako UNHCR. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Nielsen, e, za Európsku komisiu a teraz na záver odovzdám slovo zástupcovi Frontexu, Baumgartner, pán Baumgartner. Ďakujem pekne. Pani predsednička, chcem sa poďakovať za pozvanie a príležitosť, ktorú dostáva Frontex, aby vystúpil na tomto fóre. Myslím si, že e, nemám k tomu až tak veľmi čo dodať k tomu, čo povedal pán Nilsen za komisiu. E, myslím si, že súhlasíme s tými názormi, ktoré tu zazneli. Možno trošku viac informácií o tom, ako Frontex zohľadňuje rešpektovanie základných ľudských práv vo svojej činnosti. Predovšetkým plne súhlasíme s tým, čo povedala pani Lochbil z eh, UNHCR, že v podstate každá agentúra musí rešpektovať, podporovať a eh, zaručiť za ochranu ľudských práv. Je to súčasť Európskej únie, je to aj súčasť integrovanej ochrany hraníc. Eh, je to zakomponované do politiky ochrany vonkajších hraníc EÚ. Samozrejme, určite to viete, ale Frontex nie je politický orgán. To znamená, činnosti Frontexu v tejto oblasti musia byť v podstate zakomponované do našich aktivít spolupráce s členskými štátmi alebo s tretimi krajinami. A tu sa snažíme zaintegrovať aj otázky rešpektovania ľudských práv v množných aktivitách budovania kapacít eh, v rámci našich aktivít eh, spoločných operácií. Takisto je dôležité aj to, že nie sme na to sami. Mm, snažíme sa v maximálnej možnej miere získať podporu našich strategických partnerov ako UNHCR a Agentúru pre ochranu základných ľudských práv. E, máme s nimi dobré pracovné vzťahy a dohody, ale zároveň e, sa snažíme priviesť členské štáty, aby sa zaviazali k takej stratégii, e, by sme, aby sme mohli lepšie zakomponovať ochranu ľudských práv do našich aktivít spolupráce. A v tomto zmysle mm, trošku tu Mm, mm, hovoríme aj o tej otázke nedostatočnej transparentnosti alebo zodpovednosti, o ktorých sa tu hovorilo. Áno, našom máme úmysel vytvoriť akýsi poradný výbor, poradnú radu, kde uvítame aj zastupcov občianskej spoločnosti a samozrejme inštitúcií a členských štátov a hraničných, eh, hraničných služieb. A, a samozrejme zabezpečiť monitoring akčného plánu v tejto oblasti. Áno, možno ešte niekoľko pripomienok ohľadom toho, ako sa ochraňujú ľudské práva, alebo ako táto otázka ochrany ľudských práv bola zakomponovaná. Áno, v našom, na, našej analýze rizik sa snažíme získavať čo najviac informácií o azile a prípadných dopadoch na ľudské práva. Analýza rizika je súčasťou našej operačnej činnosti a umožňuje nám prispôsobovať našu operačnú odozvu zohľadňovať aj ochranu ľudských práv. Tu pač, počítame so spoluprácou, s cenou spoluprácou s e, UNHCR, s tým, že nám poskytujú viac informácií o tokoch azilantov z vonkajších hraníc. Takisto aj v oblasti usmernení diskutujeme s UNHCR a určite z EASO, pretože to je súčasťou uh, toho, čo je uvedené v štokholskom programe ako rozsah spolupráce medzi ASOM Frontexom na usmernenia pre identifikáciu žiadateľov o azyl. Ak by som prešiel do otázky spoločných operácií, obávam sa, že máte iba minútku a pol, pretože už sme prečerpali náš čas. Ďakujem pekne. Dobre, takže pokúsim sa byť veľmi, hovoriť veľmi stručne. Takže operatívny plán e, operácií Frontex s medzinárodnými európskymi a vnútroštátnymi predpismi, e, ktoré obsahujú aj ochranu základných ľudských práv, ale treba si uvedomiť na to, že ľudia, ktorí vykonávajú tieto spoločné operácie, a to tu už zaznelo nepriamo e, zo strany greckého pána poslanca, že potrebujeme dohodu, potrebujeme konzultáciu s hostiteľskou krajinou a s, s podielajúcimi sa členskými štátmi. Je to veľmi dôležité pre spoločné operácie. Nemôžeme jednoducho nikomu, nejakému členskému štátu nanútiť spoločnú operáciu. A a ešte k otázke vzdelávania, tu už zaznelo toho veľa, takže snažíme sa e, e, vzdelávať všetkých, ktorí e, chránia vonkajšie hranice. Máme partnersk- sieť partnerských akadémií, máme osvedčených pedagógov a máme partnerov. A ešte na záver, čo sa týka vzťahu s tretimi krajinami. Je to veľmi, veľmi dôležitá súčasť nášho mandátu, ktorá bude rozšírená je to náročná situácia a úloha. Na jednej strane musíme samozrejme sa zapájať e, do práce s krajinami ochrany, pardon, s úradmi ochrany hraníc tretich krajín a zároveň sa snažíme do našich operačných aktivít zakomponovať ochranu ľudských práv a zakomponovať to do našej prebiehajúcej spolupráce. Samozrejme, mohol by som odpovedať na mnohé ďalšie otázky, ak by som mal viac času. Zatiaľ ďakujem veľmi pekne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 Toto nariadenie je pritom mimoriadne dôležité. Pozmenujúce návrhy, ako aj stanoviska nášho podvýboru, sú mimoriadne dôležité a dúfam, že uh, ich príjme výbor AFET. Prečítal som si návrh stanoviska pani spravodajkyne do detailov. Je tam 21 pozmeňovacích návrhov a naozaj to odvedla obrovský kus práce. Musím povedať, že 90% vašich pozmeňujúcich návrhov s 90% súhlasím, ale nie so 100%. A chcel by som upozorniť na základné problémy. Musíme si položiť odpovede na, alebo položiť tieto otázky. Ako ďaleko by mal e, zasahovať Európsky parlament a akým spôsobom by sme mali kontrolovať aktivity agentúry? A moje stanovisko je také, že v niektorých prípadoch zachádzame priďaleko. Uvediem príklad. Myslím si, že je to klasický príklad, ktorý nájdeme v pozmeňovacom návrhu číslo 20. E, myslím si, že ste mali naozaj cnostné úmysly. Súhlasím s nimi, ale myslím si, že v tom pozmeňovacom návrhu zachádzate priďaleko. Ja si nemyslím, že parlament by mal riešiť všetky typy pracovných ujednaní so všetkými tretími krajinami v každom každučičkom kroku toho celého procesu. Čo to v praxi znamená? Znamená to toľko, že ak agentúra roky s 27 členskými štátmi a niektoré ujednania sú len pred, nie konečného charakteru, ale len predbežného charakteru, potom parlament by podstate získaval čiastočné dielčie informácie o všetkých týchto ujednaniach a to zachádza podľa mňa priďaleko, viem, že nemáme čas, takže zhrniem len vo všeobecnosti. Pani Lochbiller má vo 90% prípadov pravdu, jej zámery sú správne, ale niekedy tie pozmeňujúce návrhy zachádzajú trošku priďaleko. Klasickým príkladom je pozmeňujúci návrh číslo 20. Ďakujem pekne, pán Semke. Myslím si, že sme si vypočuli veľkú mieru podpory k návrhu pani spravodajkyne rátane vyjadrení komisia Frontexu, takže uvidíme, do akej miery sa stanovisko sformuje v nadchádzajúcich týždňoch, keď budeme predkladať pozmenujúce návrhy a 1. decembra to pôjde na AFED. Takže pri, pani, ktorá pripravila toto stanovisko, mohla by zareagovať po tomto zaujímavom vypočutí. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem všetkým a pokúsim sa tieto odozvy naozaj veľmi konkrétne za komponovať do textu. Ďakujem kolegom za to, že ste ma pochválili, ako dobre som pracovala. To nie je preto, že som Nemka, ale preto, že teraz máme možnosť stanoviť niečo, čo sme doteraz e, stanoviť nemohli. Frontex, ako sme si vypočuli, tiež má v pláne poskytovať e, tieto správy, ktoré my od nich požadujeme. A to je veľmi dobré, lebo ochrana ľudských práv je veľmi dôležitá. Môžeme určite rokovať o tom, ako to má presne vyzerať. V parlamente existuje pracovná skupina, ktorá sa zaoberá tým, ako európske agentúry vo všeobecnosti možno zahrnúť do našej práce. Rada by som aj s kolegom z Libe a pánom Bosinom ešte ďalej diskutovala. Myslím, že často máme rovnaké predstavy o cieli. Musím povedať, že tento príklad, že musí existovať rovnováha medzi úvahami o bezpečnosti a úvahami o dodržiavaní ľudských práv, nezdieľam, pretože to by znamenalo, že z menej porušeniami ľudských práv je väčšia bezpečnosť, ale tomu tak nie je. To sa asi ani nemyslelo. Ak všetci budeme lepšie dodržiavať ľudské práva v celej Európe, budeme mať viac bezpečnosti a určite nie menej. S eh, Frontexom teda eh, a všade tam, kde Európska únia zabezpečuje svoje hranice. Ak nebudeme postupovať tak, že budeme dodržiavať ľudské práva, budeme mať eh, veľký problém. Eh, len jeden príklad na záver. Podľa odhadov od začiatku pôsobenia Frontexu asi 60 tisíc ľudí eh, bolo zadržaných na mori, pretože prekročili hranice. A na moju otázku, či existujú údaje o tom, čo sa s týmito ľuďmi stalo, mi eh, riaditeľ Frontexu povedal, že eh, tam mm, teda nepôsobil len Frontex a Jednoducho neexistuje žiaden materiál s údajmi, čo sa s týmito ľuďmi udialo, kam e, boli poslaní a tak ďalej. Pani Lochbíler, ak budeme môcť pokračovať po anglicky, e, tak e, pustíme tlmočníkov domov. Dobre, takže zbytok bude už v angličtine. No a, a pustíme našich tlmočníkov domov.